bardzo Państwa serdecznie witam. Veľmi vás e, srdečne vítam a myslím, že by sme mali začať. Sme pripravení? Dobre. Otváram dnešné zasadnutie výboru, ktoré sa predovšetkým spája s novým predsedníctvom, so slovenským predsedníctvom. Ako vidíte, na čele delegácie predsedníctva je pani predsednička rady, pani ministerka a o chvíľu neskôr privítam pani ministerku a teraz ešte formálne veci E, čo sa týka e, programu rokovania, e, prosím, vezmite do pozornosti, že v súvislosti s neprítomnosťou pani poslankyne Jelik k 10. bodu, a to je výmena názorov na otázku na otázku vyjednávaní k smernice v veci obmedzenia e, emisí. E, bolo to odložené na 26. septembra. E, s touto zmenou môžeme prijať program dňa. A v rámci oznámenia predsedu v druhom bode vás chcem informovať, že miesto pána poslanca Januša Vojčechovského ktorý ehm, prijal ehm, dôležitú pozíciu v inej eh, inštitúcii únie. Jeho miesto zaujme pani poslankyňa Uršula Kropa. Vítame vás srdečne. Pani poslankyňa Uršula Kropa bola poslankyňou v rokoch 2004 až 2009. Vítame vás srdečne a želáme vám dobrú prácu v našom výbore v parlamente. Máte už veľa skúseností a um, počítame s vašou aktivitou. Ešte raz vás vítame. Chcem uh, vám tiež povedať, že dnešné tlmočení máme 21 jazykoch s výnimkou estonského, um, malského a uh, lotiského a uh, je to vysielané online. Čo sa týka um, problému prijatia zapisnice sa zasudnutia 24. mája a 6. E, júna, um, toto uh, bude postupovať uh, podľa uh, konania, podľa lehôd a Prvý bod je stretnutie s predsedničkou rady. Európskej únie ministrov poľnohospodárstva to je ministerka poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenska, pani Gabriela Matečná. A určite väčšina z nás už mala možnosť e, sa s ňou stretnúť, e, pretože bolo pracovné e, stretnutie s koordinátormi. A vítame pani ministerku srdečne a počítame s tým, že počas e, tohoto stretnutia si vymeníme názory a spoznáme priority predsedníctva vášho, ale tiež si vypočujeme um, pohľady vo veci mnohých e, dôležitých vecí, k o ktoré teraz e, sa jedná, napríklad e, problémy zjednodušenia, e, problémy budúcnosti SPP v oblasti poľnohospodárstva, aj čo sa týka trialógu v ekologických veciach, alebo témy, ktoré sú spojené s ťažkou situáciou na mnohých poľnohospodárských trhoch ako pani ministerka e, viete, e, v pondelok e, budete predsedať radu, kde komisár Šorgan bude hovoriť o veciach na mliekarenskom trhu a komisár Šorgan sa zúčastní na zasnutí výboru ďalší deň 19. júla a závery rady budú potom informované nášmu výboru. Tradícia je taká, že po e, vašom vystúpení, pani ministerka, e, vystúpia koordinátori a myslím, že e, potom to dlhom úvode vám môžem dať slovo. Ešte raz vítame vás srdečne a nech sa páči, máte slovo. Dobrý deň, prajem. Ďakujem veľmi pekne za milé privítanie. E, na úvod by som chcela poďakovať všetkým, ktorí včera, včera prijali pozvanie na také malé pracovné raňajky. Naozaj bolo to veľmi užitočné e, z oboch strán. Vy ste si vypočuli e, v skratke naše tézy. Ja som mala zároveň možnosť vidieť a počuť, čo zaujíma ľudí, ktorí sedia tu v parlamente. Takže dovolte, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, Slovenská republika preberá vedenie v Rade Európy únie po prvýkrát. Dôležitosť Európskeho parlamentu si veľmi dobre uvedomujeme. Ja osobne považujem prácu s vami, dámy a páni poslanci, za tú zásadnú. Chcem, aby sme hľadali európske riešenia spoločne chcem, aby to boli riešenia prospešné pre občanov, pre poľnohospodárov a poľnohospodárske podniky v celej Únii. Spoločná poľnohospodárska politika nám má pomáhať vytvárať nové pracovné miesta, zvyšovať produktivitu i atraktivitu sektora pre investorov a zároveň zabezpečovať aj generačnú výmenu výbor pre poľnohospodárstvo je pre, nás v tomto preto kľúčovým partnerom. Slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie preberáme v zložitých časoch. Referendum Spojeného kráľovstva, farmári bojujúci s volatilitou na trhoch, klimatické zmeny a pretrvávajúca ekonomická kríza. Máme tu aj ruské embargo a negatívny vývoj v sektore mlieka, bravčového mäsa či v sektore ovocia a zeleniny. Napriek tomu, že v sektore mlieka sa príchod krízy po skončení kvót dal očakávať, jej intenzita a dĺžka trvania mnohých zaskočila. Nástroje spoločnej poľnohospodárskej politiky pomohli zmierniť jej dôsledky. Ukázalo sa však, akou citlivou komoditou je mlieko. Európska únia musí svojich prvovýrobcov chrániť, pretože sú dôležitou súčasťou vidieka. Všetci vidíme, ako poľnohospodárstvo citlivo reaguje na vonkajšie vplyvy. Zvýšená ochrana a intervencia v tomto sektore je preto na mieste. Ako predsedníctvo budeme pozorne sledovať situáciu na trhoch s poľnohospodárskymi komoditami a rokovať o nej na pôde Rady ministrov. Rada bude vyhodnocovať prijaté opatrenia na základe dostupných informácií a prognóz. My už dlhodobo presadzujeme myšlienku, že potrebujeme spoločné európske riešenie ktoré by vychádzalo z princípu solidarity. Súčasná kríza zvýraznila aj nedostatky fungovania potravinového reťazca. Pre Slovensko je dlhodobou prioritou spravodlivé nastavenie vzťahov v potravinovom dodávateľskom reťazci, jeho transparentnosť a boj proti nekalým praktikám. Slovenské predsedníctvo sa preto bude zaoberať otázkou posilnenia postavenia poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci. Veľmi vítam vašu nedávnu správu, podporenú výraznou mierou v pléne začiatkom júna. Rada by som vám úprimne poďakovala za, za, za vašu skvelú prácu a obrovský podiel na jej úspešnom sfinalizovaní. spolupracovať v globalizovanom svete s tretími krajinami potrebujeme. Nevyhnutná je však aj rovnováha liberalizácie trhu a ochrany hodnôt európskeho poľnohospodárstva. Poľnohospodárstvo je v centre pozornosti medzinárodných rokovaní. Preto plánujeme poskytnúť priestor na vyjadrenie sa k príprave a obsahu dohôd o voľnom obchode, akými sú TTIP, dohoda so zoskupením Mercosur či budúce dohody s ďalšími <clears throat> tretími krajinami. <clears throat> Príjmanie dohôd o voľnom obchode však treba vnímať s ohľadom na kritickú situáciu na európskom trhu pri určitých komoditách už nie je schopný absorbovať viac produktov. Toto je potrebné mať stále pri takomto podpise na, na, na zreteli. V oblasti zjednodušenia spolo, e, spoločnej poľnohospodárskej politiky sa Slovensko zameria na oblasti, v ktorých je najväčší priestor na zníženie administratívnej záťaže tak z pohľadu poľnohospodárov ako aj zo strany správnych orgánov. Sme presvedčení, že existencia spoločnej poľnohospodárskej politiky má svoje opodstatnenie. Môže byť zmysluplnou odpoveďou na výzvy budúcnosti, či už ide o udržateľnosť výroby, potravinovú bezpečnosť alebo zachovanie charakteru európskeho poľnohospodárstva a vidieka. Slovenské predsedníctvo nadviaže na prácu holandského predsedníctva v rokovaniach o návrhu nariadenia o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov. Jeho cieľom je udržanie dôvery spotrebiteľov a ekologických prevádzkovateľov a uľahčenie prípadného prechodu poľnohospodárov na ekologickú poľnohospodárskú výrobu. Sektor ekologickej výroby môžeme považovať za vlajkovú loď európskeho poľnohospodárstva, ktorý pre svoj rozvoj a zachovanie konkurencieschopnosti potrebuje vhodne nastavený a stabilný právny rámec Ďalším dôležitým a nemenej dôležitým bodom pre nás sú lesy. Špecifické postavenie nášho predsedníctva majú práve lesy, pretože oni môžu významne prispieť k riešeniu súčasných globálnych víziev. Zmeny klímy, straty biodiverzity a udržateľnému rozvoju vo všeobecnosti. Na európske lesy a lesnícko drevársky komplex sú tak kladené čoraz väčšie nároky a požiadavky, ktoré sú pretransformované do rôznych politických a legislatívnych iniciatív pochádzajúcich z rôznych sektorov. Chceme dosiahnuť, aby agende lesov bola venovaná náležitá pozornosť Rady ministrov a aj tým vytvoriť podmienky na príjmanie riešení na úrovni Európskej únie, ktoré budú rešpektovať multifunkčnú úlohu lesov a medzinárodne zadefinované rámce udržateľného hospodárenia v lesoch. V prípade externých rokovaní medzinárodných multilaterálnych telies, akými sú napríklad Fórum OSN o lesoch a Výbor pre lesníctvo Svetovej organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo FAO, je našou ambíciou dosiahnutia spoločnej pozície ktorá vymedzí jednoznačný postoj Európskej únie a jej členských štátov k aktuálnemu vývoju v medzinárodnom dialógu o lesoch. V oblasti veterinárnej medicíny a bezpečnosti potravín máme a budeme v našich aktivitách mať stále na zreteli, aby všetká platná a práve tvorená legislatíva bola aplikovaná integrálnym prístupom od maštale po stôl. V tomto kontexte je významný balík dvoch návrhov. Návrh o medikovaných krmivách a návrh o veterinárnych liekoch. Pri návrhu o medikovaných krmivách je našou ambíciou ukončiť technické preskúmavanie dokumentu na úrovni Rady Európskej únie Diskusie sú v pomerne pokročilom štádiu. Sme si plne vedomí zámeru, prečo táto nová legislatíva bola vytvorená. Medzi hlavné okruhy, ktoré sú v centre záujmu Európskeho parlamentu, je aj otázka podávania medikovaných krmív zvieratám. Musím však podotknúť, že úplná finalizácia spisu bude závisieť od záverov diskusie k návrhu o veterinárnych liekoch, ktorý je s týmto návrhom úzko spojený. Hoci Konagri nie je gestorským výborom pre tento návrh, uvedomujeme si stanoviská vášho výboru, ako aj prijatých pozmeňovacích návrhov Európskeho parlamentu na plenárnej schôdzi v marci. Spis je komplexný Chceme však byť aktívni a ambiciózni a výrazne pokročiť v preskúmavaní návrhu s prípadným ukončením na úrovni Rady. V tomto kontexte, vážené dámy a páni, pripomínam náš zámer pracovať na téme boja s antimikrobiálnou rezistenciou. Tu ide o dlhodobý proces. Chceme však dosiahnuť aby Európska únia stanovila vysoké štandardy ochrany zdravia ľudí, ale aj zdravia zvierat. O návrhu nariadenia o úradných kontrolách, kde Komagri vydal taktiež svoje stanovisko, prebehlo včera hlasovanie v gestovskom výbore ENVI s vyjadrením súhlasu. Budeme realizovať procedurálne postupy, aby po konečnom súhlasnom hlasovaní v pléne Európskeho parlamentu došlo k publikovaniu nového predpisu čo najskôr. Čakajú nás aj témy hodnotenia aktuálnej nákazovej situácie v chovoch zvierat, pohody zvierat, spolupráce s tretími krajinami, nastavenia ekvivalencie pri dovozných a vývozných podmienkach do a z Európskej únie ale aj otázka prístupov na trhy, diskusia týkajúca sa zabraňovania potravinovým podvodom, hodnotenie správy Európskej komisie, pokiaľ ide o všeobecné potravinové právo, ako aj otázky kontroly systém auditov zo strany Európskej komisie, pokiaľ ide o dodržiavanie a uplatňovanie úniovej legislatívy. Venovať by sme sa chceli aj návrhu nariadenia o hnojivách, ktoré sprístupní trh pre inovatívne výrobky na hnojenie. Tento návrh je súčasťou balíčka obehového hospodárstva a našou ambíciou je pokročiť v rokovaniach a preskúmať možnosti na dosiahnutie všeobecného prístupu Rady. Na záver vás chcem ubezpečiť, že Rada pod vedením Slovenska bude hájiť záujmy všetkých európskych poľnohospodárov. Ubezpečujem, že ja osobne nielen doma na Slovensku, ale aj v rámci e, celej Európskej únie sa budem snažiť hovoriť všetkým občanom, že poľnohospodárstvo je odvetvie, ktoré sa podieľa veľkou mierou na zdraví nás všetkých že poľnohospodárstvo je odvetvie, ktoré zabezpečuje prácu pre mnohých ľudí, hlavne v marginálnych oblastiach. Že poľnohospodárstvo je odvetve, odvetvie, ktoré je schopné absorbovať množstvo inovácií. Že poľnohospodárstvo je odvetvie, ktoré je vystavené klimatickým zmenám, ale zároveň sa môže podieľať na ich zmiernení. Že poľnohospodárstvo je odvetvie, ktoré spolu vytvára rast ktorejkoľvek našej krajiny, že poľnohospodárstvo a ľudia, ktorí v ňom pracujú, si aj v ďalších rokoch zaslúžia našu úctu, pomoc a pozornosť. Zároveň by som chcela všetkých uistiť, že spoločne budeme hľadať také riešenia, ktoré prispejú k stabilizácii tohto sektora. Na záver musím citovať pani Marlene Temerman, holandskú lekárku a političku, že pri týchto našich snahách nesmieme zavudnúť, že dobrý politik je niekto, kto spája ľudí pre dobro celej populácie. Ďakujem pekne. Ďakujeme pani minister za... Ďakujem pani ministerke. Ďakujem. Ďakujem pani ministerke za také e, to e, široké predstavenie úloh činnosti predsedníctva a problémov poľnohospodárstva. Teraz e, vystúpia najprv koordinátori a potom poslanci. Koordinátori majú dve minúty každý a poslanci majú po minúte. Mnohí sa prihlásili do debaty. Koordinátori sa už stretli s pani ministerkou a mohli vyjadriť svoje pohľady a v súvislosti s tým eh, prosím, aby ste sa zmestili do toho limitu dva minúty. Pán poslanec Des, koordinátor z eh, skupiny EPP. Ďakujem pekne, pán predseda. Dobré ráno, pani ministerka Matečná. Eh, ja sa teším, že sa opäť dnes môžeme krátko porozprávať ja e, vám e, chcem zaželať veľa úspechov do predsedníctva. E, vy ste pár bodov vyslovili. Ja sa chcem držať časového limitu. Je tu nerovnováha medzi medzi príjmami výrobcov a obchodníkov a treba tu dosiahnuť rovnováhu a chcem, aby ste nás podporili v predsedníctve rady, čo sa týka vonk zahraničného obchodu, um, tak uh, um, musím povedať, že vo výbore pre poľnohospodárstvo sme s veľkou väčšinou uh, prijali rozhodnutie, že vyjednávania v TTIP uh, majú pokračovať pre nás poľnohospodárov. Je dôležité, aby naše štandardy pre ochranu spotrebiteľa a zvierat budú dodržané a potom nebude mať problém s takouto obchodnou dohodou. Okrem mňa dnes ráno mi povedal rediteľ jednej lekárne, že uzavreli dohodu na predaj 3000 tón e, syra s e, Južnou Koreou a to by nebolo možné, keby sme nemali s Južnou Koreou dohodu o voľnom obchode, takže vidím, aké sú tu šance spojené s takýmto obchodným vyjednávaním a e, práve vidím, čo, vďaka e, tomu, čo sa v Nemecku dosiahlo. Čo týka e, našej e, podnosvárkej politiky, požiadam vás o vašu podporu. Parlament už e, dal mnoho návrhov, aj e, komisia a podľa mňa e, nedostatočné, aby sme sa e, zabrali len delegovanými predpismi. E, v niektorých bodoch treba základné právo zmeniť a myslím si, že tu už e, sa musíme voprať medzi parlamentom a, a radou a e, dohodnúť, že ktoré e, body e, sú nutné, aby sme zmenili v tej spoločnej poľnohospodárskej politike a agrárnej reforme. Čo sa týka e, cenovej nestability poľnohospodárskych e, produktov, aj tu e, bude nutné zmeniť ten systém intervenčných cien, e, ten je ťažkopádny, potrebný systém, ktorý môžeme rýchlejšie reagovať. A je tu pár bodov, e, ktoré e, treba riešiť. Nechcem hovoriť dlhšie, ako je môj časový limit, takže želám vášmu predsedníctvu veľa úspechov a dúfam, že budeme spolu dobre spolupracovať. Ďakujeme. Ďakujeme a um, bol tam malý problém technicky, že ste nevideli uh, časomieru, ale zmestili ste sa do časového eh, limitu. Uh, teraz nasledujúce, nech sa páči. Prezidente. Ďakujem, pán predseda, aj ja. Gratulujem slovenskému predsedníctvu a želám veľa úspechov do budúcich šiestich mesiacov. Preberáte predsedníctvo Európskej rady pre plnohospodárstva v zložitom období. Ešte sme šokovaní z výsledkov britského referenda a Brexitu v momente, keď je náraz nacionalizmu a obavy o osud Európy a práve plnohospodárstvo nám dáva vynimočné príklady, že potrebujeme viacej Európy. Mliečná kríza jasne ukazuje, ako je potrebné, aby sa robili európske zásahy, ako ste správne povedali vo vašom úvodnom vystúpení. E, vízia solidarity je potrebná, pretože všetky členské štáty platia za nízke ceny mlieka, ale nie všetky sú spo, e, zodpovední e, za túto situáciu v Európe a národné opatrenia nestačia, ak budeme mať európske opatrenia, ale ak budeme mať nadmernú E, produkciu mlieka, ruská kríza, otázka um, ponuky čínskeho mlieka, tak budeme mať problémy a preto potrebujeme európske riešenie, ale ešte ho nemáme, pretože komisia nič na stôl nepredložila a ja očakávam výsledky Európskej rady e, pornohospodárstva a dúfam, že aj e, komisár Hogan 19. príde e, s konkrétnymi návrhmi a opatreniami, aby Európa bola schopná odpovedať európskymi e, rozhodnutiami a opatreniami, aby občania Európy videli, že sme schopní niečo urobiť v Európe. Ešte e, nieko k zjednodušeniu. Ja súhlasím s vami, že je potrebné, aby sme dosiahli zjednodušenie, ktoré nezníži úsilie na ochranu životného prostredia, ktoré je e, začlenené v novej SPP a otázka greening, ale, greeningu, ale ten greening musí byť menej zložitý pre našich farmárov. A aj tu sa otvárajú možnosti pre e, silné európske pôsobenie. Ďakujem ešte raz a želám veľa úspechov. Ďakujem, pán predseda. Mm, pán poslanec, pán e, poslanec Kuzmiuk, aby som to uľahčil, tak 10 e, sekúnd pred limitom zdvihnem tento nástroj. Ďakujem pekne, pán e, predseda. Ja tiež sa chcem poďakovať pani ministerku za takú všestrannú prezentáciu e, zámerov pred slovenského predsedníctva e, som rád, e, že e, toto predsedníctvo pripadá štátu, ktorý je medzi stredo- a východoeurópskymi štátmi a v súvislosti s tým určite vy lepšie rozumiete ako iný problémom poľnohospodárstva týchto štátov. A skutočne v e, štátoch ako je Polsko a Slovensko a Česko a Maďarsko, Rumunsko či Bulharsko problémy sú veľmi podobné. Na jednej strane sú to veľmi e, nízka úroveň cien e, e, v zásade na všetkých um, trhoch, čo je spôsobené rôznymi príčinami, ale hlavne ruským embargom a tiež máme menej ziskové, menej priaznivé podmienky podpory poľnohospodárstva ako západné štáty a to je nižší, nižšia úroveň priamých platieb a v súvislosti s tým tieto problémy sú osobitne dôležité a dúfam, že slovenské predsedníctvo bude E, na to e, brať e, zreteľ a bude tlačiť na komisiu, aby tie riešenia pre túto skupinu štátov boli výhodné. A využijem túto možnosť a chcem sa opýtať, ako hodnotíte postavenie komisie voči riešeniu týchto problémov na trhu s mliekom, na trhu s ovocím a zeleninou, či tieto riešenia komisie sú dostatočné na nápravu situácie na týchto trhoch? A k zvyšku sa chcem opýtať, ako vidíte tie vyjednávania, ktoré sa týkajú dohody z USA? Či vidíte e, v tej dohode viac e, prínosov alebo viac hrozieb pre európske poľnohospodárstvo? Ďakujem pani, Ďakujem, pani poslankyne Miller. Pani ministerka, e, ďakujem srdečne vďaka, že ste tu a tiež vám želám veľa šťastia vo vašej predsedníctve ako predsedničkej rady. A e, teraz e, treba riešiť pár veľkých vecí. Sama ste to vyslovili. Ide o spoločnú poľnohospodárskú politiku a odburovanie byrokracie je želaním tohoto výboru a e, mnoho e, návrhov bolo predlžených aj e, v oblasti krížového plnenia, kontrol krížového plnenia a tu na, treba naozaj urobiť zjednodušenie, ale vidím tu problematiku, že tu dobre pracujeme, ale táto práca potom málo sa v rade plní a realizuje. My sme predložili riešenie návrhy a ja vás prosím, aby ste ich spracovali, aby sme ich mohli realizovať. Eh, je to tak, že eh, my eh, naliehavo by sme potrebovali zjednodušenia, ale členské štáty v tom konajú rozdielne. A čo sa týka potravinového reťazca, toto je dôležitá oblasť pre mňa a takisto aj lesníctvo. Diskutujeme práve o e, kritériách e, pre biomasu e, z lesníctva, ktorá tu prostredníctvom smernice o ochrane životného prostredia Natura 2000 sa má zriadiť, hoci E, sa les aj 300 e, rokov e, udržateľne hospodári a nemôžeme k tomu pristúpiť, aby sa takéto predpisy zastavali do nášho vlastníctva. Tiež prosím, aby ste riešili otázku liečiv. To je dôležité. Musíme v oblasti znižovania nasadzovania antibiotík zmeniť kompletné vzorce krmenia a liečby rastlín. A to všetci všetci vieme a pre mňa ešte osobitne dôležitá je, aby sme ešte raz uh, si uh, premysleli a nezabudali aj na homeopatiu a uh, tiež um, pri vypracovanie naredenia o ekologickom hospodárstve je pre Nemecko dôležité. Pani posel Ďakujem, pani poslankyňa Sanra. Dve minúty. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pani ministerka. E, želám vám ešte raz dobrý deň. Ja by som vzhľadom na pondelňajšiu radu mm, stanovila ako cieľ, aby ste ukončili s politikou, ktorú zažívame e, na trhoch a nechať všetko na trhy a hlavne pokiaľ ide o mliečnú krízu, malo by sa už konečne začať hovoriť o verejnej politike, ktorá prinesie zníženie produkcie mlieka v Európe, aby sa zaviedli regulačné mechanizmy a aby sa začalo znovu hovoriť o cene, a to o cene, ktorá pokrie náklady a ktorá odmení náklady výrobcov, aby to bolo ústredný bod európskej politiky nielen pre mliečný sektor, ale aj pre ostatné, pretože kríza, ktorú zažívame, vyplýva z toho, že nemáme ceny, ktoré by nám umožňovali žiť z našej práce. Tiež je veľmi dôležité hovoriť o spôsoboch výroby a produkcie tak v mliečnom sektore, ako aj v iných. Pokiaľ ide o medzinárodné trhy, a dohodu SETA s Kanadou a TTIP, tak ja by som sa spýtala dve veci. Poprvé, začnite diskutovať o neratifikácii SETI, pretože ide proti demokracii. Je to veľ, zmluva, ktorá bude veľmi agresívna aj pre európskych farmárov a aby aj prestali rokovania o TTIP z rovnakých dôvodov a záverom Konkrétna otázka. Povedali ste, že SPP by mala byť atraktívna pre sektor, na tom sa zhodneme a pre budúce generácie. Aj tu sa zhodneme, ale tiež ste povedali pre investorov a ja by som chcela vedieť, o akých investoroch hovoríte a či je to kompatibilné s európskym vidieckým životom a farmárstvom. Ďakujem. Ďakujem. Pán poslanec Hausling, nech sa páči. Pani ministerka, eh, aj my vás eh, v našom mene chceme privítať. Eh, Blažujem k vášmu predsedníctvu a som rád, že ekologické poľnohospodárstvo ste označili ako vlajkovú loď a ja súhlasím s vami, že túto, túto vlajkovú loď musíme pozniesť a dať do popredia a ako výsledok trialógu je to vítané a my e, v mene parlamentu sme pripravení ukázať e, kompromis e, a včera som o tom hovoril aj s kompromisom musíme pár kompromisov počas vášho predsedníctva dosiahnuť. Máte však ťažkú e, pozíciu počas e, vášho predsedníctva. Ja e, dúfam, že budete naďalej príjmať rozhodnutia vo veci mliekarenstva. Nejde len o likviditu poľnohospodárstva, ale tiež, aby sme opäť nastolili rovnováhu na trhu. Takže to sa mne podarí, ak nedáme do rovnováhy dopyt a ponuku, nie je možné stabilizovať trhy nielen, že to je um, um, znak uh, nestálych uh, trho, uh, trhov, a ja tiež očakávam od uh, samitu uh, jasné uh, znaky, jasné signály a to poľnohospodári potrebujú, aby videli, že e, nepríde ku katastrofe. Ja na rozdiel od kolegov Dessa e, si nemyslím, že kritika e, voči TTIP a CETA je divadlo. My vieme z vlastných štúdií, že európske poľnohospodárstvo nebude mať prospech, nebude víťazom z týchto vyjednávaní a ja vás prosím, aby ste záujmy poľnohospodárstva aj s príslušným komisárom presadzovali, aby ste mu ich pripomínali a aby ste mu povedali, že nemôžeme eh, v vyjednávaní o dohode o voľnom obchode obetovať poľnohospodárstvo. Musíme eh, dať do popredia záujmy európskych eh, poľnohospodárov a nemôžeme to dať do škatulky s inými ústupkami a povedali, že liberalizácia trhu je nadradená záujmom európskych poľnohospodárov. Som rád, že ste dali do popredia, že budeme musieť dostať výsledky o veterinárnych liečivách. E, znižovanie podávania antibiotík je cieľ, ktorý musíme dosiahnuť a e, ja vám želám veľa úspechov, aby ste ten balík e, v zdraví, čo sa týka zdravia zvierat a liečiv zvierat ďalej v ňom napredovali. Well, morning, Ďakujem pekne, pán predseda. Pani ministerka, je mi ľúto, že som sa nevedel dopracovať na tie vaše včerajšie raňajky. Nebolo to úmyselné, nestihol som to. Ako dlhodobý poslanec Európskeho parlamentu, sa zaoberám spoločnou polnospodárskou politikou už nejaký ten rok a zaujíma ma váš prístup počas vášho predsedníctva. Musím povedať, že nedávno e, rada e, začína čoraz viac ustupovať e, zelenej lobby, zeleným lobbystom v otázke pesticídov. A toto ma veľmi trápi, pretože ja si myslím, že vy ste asi boli na rade a rada neschválila glyfosáty, na ďalších 15 rokov. Ja by som chcel počuť váš názor na toto, pretože toto môže postihnúť nasledujúcich 6 mesiacoch ďalšie pesticídy a toto pretlačí tá zelená lobby a zelení proste budú tvoriť áno, aj toto treba potom e, zakázať. Ale ste spomenuli ekologické polnohospodárstvo. To je veľmi dôležitá vec pre nás, pretože by nás to mohlo postihnúť Británie. Ja by som e, e, povedal, že e, ste si troška odporovali. Vy ste povedali, že viac pravidel v ekologickom polnohospodárstve zvýši jeho konkurencieschopnosť, ale ja si myslím, že je to naopak menej pravidel zlepší jeho konkurencieschopnosť. Tiež hovoríte, že je to akási vlajková loď v Európskej únii, čo podľa mňa je troška zvláštne tvrdenie. Zase to odporuje niečomu inému a to tomu, že Európska únia chce meniť eh, počas, počasie na celom svete. Eh, teda, eh, polnohospodári Eh, tí eh, musia produkovať, produkovať. To eh, proste potrebuje, to vyžaduje veľa paliva a to, to je vlastne spôsob vypúšťania CO2, čiže tým protirečíme tej snahe obmedziť dopady klimatických zmien. No a ja by som povedal, že to je niekoľko takých rozporov. Ďakujem pekne za vystúpenie a e, to porovnanie e, zachádza príliš ďaleko, pán poslanec. Teraz e, pán Lazo. Oui, <coughs> merci, monsieur président. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za vašu návštevu, pani ministerka. Ja si myslím, že budete mať naozaj veľa, veľa práce pretože situácia poľnohospodárstve je veľmi vážna, hlavne vo Francúzsku, pokiaľ ide o všetky druhy produkcie, chodobytka, produkcia mlieka, zelenina, ovocie, nekalá hospodárska súťaž, ale aj obilniny, hlavne vo Francúzsku. Viete veľmi dobre, vzhľadom na zlé počasie, intenzívne dažde a povodne, hlavne e, v strednej oblasti vo Francúzska, kde niektoré farmy e, stratili celú svoju e, úrodu Takže zaznamenáme obrovský pokles úrody a úroda bude veľmi nekvalitná a k tomu treba pridať ešte pokles podpory ruské embargo, e, budúci TTIP, ktorý sa čoskoro e, podpíše, tak e, za posledné období sme vo Francúzsku zaznamenali 600 samovrážd farmárov, to je veľmi znepokojivé číslo. 14 francúzskych farmárov na začiatku roka sa rozhodlo, že prestanú pracovať v poľnohospodárstve a toto číslo ešte vyššie. Niektorí hovoria o 20 až 25 takže situácia je naozaj, pani ministerka, veľmi, veľmi vážna. A čo mienite robiť pre našich farmárov a podhospodárov, aby sa dostali z tejto veľmi dramatickej situácie? Bardzo dziękuję. Ďakujem pekne. Teraz e, budú jednominútové vystúpenia poslancov. Prosím, dodržte časový limit. E, pani Kostinger, jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. E, vážená pani ministerka, myslím, že treba privítať, že ste lesníctvo zadefinovali ako jednu z vašich priorít. Ďakujem za to práve v tomto mm, prvom pol roku žiadame od, čakáme od komisie nové návrhy, ktoré budú mať e, obrovské dopady na e, lesné hospodárstvo a chcem jasne vyjadriť, že hlavne e, pri návrhu o non-ETS a LULUCF bezpodmienečné musíme rozlišovať medzi zeleným CO2, ktorý sa voľňuje z uhlíkových obehov rastlín a fosilného CO2, e, ktorý e, vychádza z e, podzemných ložisk a ostáva v atmosfére. A toto rozlišovanie nám často chýba, hoci mnoho expertov sa s touto témou zaoberajú. A chcem vás poprosiť, aby ste v rámci vašho predsedníctva pri všetkých týchto plánovaných diskusiách aj pri kritériách udržateľnosti pre biomasu aby ste e, dbali jasne na to, aby sa to jasne rozlišovalo, pretože ináč e, poľnohospodárstvu by sme urobili medvediu službu. A tiež vás prosím, aby ste pri presadzovaní lesníckej stratégie, ktorá sa tu prijala, e, brali zreteľ na vyjadrenie výboru pre lesníctvo. My sme už komisiu viackrát požiadali, aby predložili návrhy a opatrenia na pokračovanie a chcem, ste v rámci subsidiarity v praxi presadzovanie lesníckej stratégii e, dbali na zreteľ. Pani Hevens Garcia, jednu minútu, nech sa páči. Sí, ďakujem veľmi pekne. Pani ministerka, ďakujem, že ste tu dnes medzi nami. Povedali ste niečo veľmi zaujímavé, pokiaľ ide o potravinový reťazec a zneužívaní e, v tomto reťazci. Hovoríte, že treba ochraňovať farmárov a ja by som sa spýtala, ste za to, aby bola európska legislatíva a čo urobíte v tomto zmysle, ak podporujete naše snahy, čo urobíte týchto 6 mesiacov, čo urobíte, aby sme mali legislatívu v potravinovom reťazci, Budúci týždeň bude rada, kde sa bude diskutovať o mimoriadných opatreniach pre mlieka. Podporujete španielské a francúzske žiadosti, ktoré e, žiadajú zvýšenie pomoci de minimis na, dvojnásobok, než je v súčasnosti. A pokiaľ ide o nové opatrenia pre mlieko, súhlasíte s tým, aby tieto opatrenia sa aplikovali aj iné, iné polnohospodárske sektory, ako je zeleninárstvo, ovocinárstvo, ktoré zažívajú ťažkosti v tomto čase? Ďakujem, pani posel. Ďakujem, pani poslankyňa. Pani poslankyňa Aguilera. Ďakujem pekne, pán predseda. Znovu vás vítam, pani ministerka. Včera som mala príležitosť byť na, pracovnom, eh, na pracovných raňajkách koordinátorov aj na výbore pre rybolov. Mm, niekoľko aspektov veľmi stručne. Veľmi dôležitý spôsob, ako pristupujeme k potravinovej kríze, tak ako to bude riešiť budúca rada. Rozhodnutia prijaté v septembri pred krízou tohto e, pomocného balíčka tak sa ukázali neúčinné. Takže nemali by sme nástojiť na takýchto opatreniach, ale mali by sme pristupovať k potrebám poľnohospodárstva inak. Potravinový reťazec je potrebné prijať rozhodnutia, ako povedala kolegyňa Heranc, ehm, európskeho charakteru národné opatrenia k ničomu neslúžia. A pokiaľ ide o obchodné dohody, je potrebné, aby bola adekvátna reciprocita. Je veľmi dôležité, aby sme reciprocitu vyžadovali v normách v dohodách s tretími krajinami a záverom. Tento výbor, ja som spravodajkyňou pre medikamentózne krmivá a diskutovali sme v tomto výbore aj pre mm, veterinárne lieky. E, sme, e, som spravodajkyňová, ja dúfam, či e, v tomto pol roku sa nám podarí dosiahnuť pokrok v týchto oboch oblastiach. Pán poslanec Dante. Ďakujem, pán predseda. Pani ministerka, s veľkou pozornosťou a záujmom som si vás vypočul. Dnes, ste, dnes vystupujem aj v mene kolegyne Megines, pretože tu dnes nemôže byť, ospravedlňuje sa veľmi. Pozorne sme si vypočuli vaše slova, pokiaľ ide o potravinový reťazec. E, pred niekoľkými týždňami EP e, schválilo silné uznesenie s jasnými líniami a pokiaľ ide o fungovanie potravinového reťazca, by som dodal ešte jednu vec. Ja si myslím, že Rada ministrov musí tiež dohliadať na aplikáciu článku zmluvy, ktorý sa týka špecificky práva hospodárskej súťaže a konkurencie aplikovanej v poľnohospodárstve, pretože od rozhodnutia k rozhodnutia konštatujeme, že rozhodnutia od rímskych e, zmluv sa jednoducho neaplikujú a ako keby sme sa presúvali do takého všeobecného režimu. poľnohospodárstvo má svoje špecifika, musia sa rešpektovať a aplikovať vo všetkých článkoch reťazca. A ešte rýchlo dva ďalšie body. Situácia na trhoch. Ja vám želám jednu vec, pani ministerka, aby ste dali viacej života a chute našim ministrom, pretože na našej rade mám pocit, ako keby už nebola skutočná vôľa e, po e, európskej politike. Každý ide vlastnou národnou cestou. A keď sme v takejto situácii aj v rade, ja chcem, aby ste dali viacej sily. Pán poslanec Mato. Ďakujem pekne. Pani ministerka, poľnohospodárska kríza je jasná vec, ktorú vy budete musieť, e, ktoré budete musieť čeliť počas vášho predsedníctva, ale táto sa viacej prejavuje v ultraperiférnych oblastiach, ako napríklad na Kanárskych ostrovoch a preto máme viaceré nástroje, napríklad POSEJ. Tento je rozhodujúci pre tieto regióny. Počas vášho predsedníctva príde reforma POSEJ, a mali by ste na to myslieť, pretože je veľa v hre obchodné dohody. Je naozaj ťažké dosiahnuť rovnováhu medzi medzinárodným obchodom a poľnohospodárstvom. Máme pocit, že nakoniec vždy za tieto dohody platí plnohospodárstvo. To isté, čo sa deje s Ekvádorom, napríklad e, banány a producenti v Európe e, banánov alebo keď si porovnáme situáciu s paradajkami a s marockými e, producentami a teraz bioplnohospodárstvo, chceme absolútnu reciprocitu, aby sme od tretich krajín vyžadovali to, e, že tie e, látky, ktoré sa zakazujú farmárom v najvzdialenejších oblastiach, aby sa to aplikovalo aj na tretie krajiny. Vedieme trialóg v tomto zmysle iš tikrųjų jūs e, apžvelgėt. E, Vážený pán predseda, pani ministerka, e, V vašom vystúpení ste spomenuli veľa tém, ale niektoré témy sú naliehavejšie než iné. Sú témy, kde nemôžeme plýtvať časom. A viete, že dnes tou najnaliehavejšou záležitosťou je zabezpečiť, aby naši polnohospodári mali dostatočné príjmy, alebo aspoň také príjmy, ktoré by pokrývali náklady na výrobu. A E, tam nehovorím o nejakom minimálnom zisku, aby mohli aj nejako prežiť. To všetci vieme a toto je problém. Dnes tá kríza spôsobuje, že e, nemajú pokryté ani výrobné náklady, príjmy, ktoré e, dostávajú, tak vlastne z veľkej časti tvoria dotácie a aj tak tie príjmy nie sú dostatočné. Čiže sú, to je jedna vec, sú ďalej veľké rozdiely v priamej podpore, ktorú polnospodári dostávajú v rôznych členských štátoch. A ja sa chcem spýtať, ako to plánujete riešiť. Posel Rebega. Ďakujem, pán poslanec Rebega. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážená pani ministerka. Slovensko eh, sa ujíma predsedníctva rady vo chvíli, eh, kedy v polnospodárstve panuje krízová situácia. Ja by som chcel spomenúť eh, jednu vec, ktorá nám v uplynulých dvoch rokoch zabrala veľa času a energie. Ide o krízu utečeneckú. Je to jeden z najväčších problémov, ktorému momentálne čelíme za uplynulých niekoľko desaťročí. V uplynulých dvoch rokoch Európska únia musela presmerovať obrovské rozpočtové prostriedky na riešenie tohto problému utečencov a riešenie, e, o ktorom niektorí uvažujú, je zmeniť e, alebo presmerovať tie prostriedky z polnohospodárstva, vziať teda polnohospodárstvu a preniesť to do sféry riešenia utečenskej krízy. Myslíte si, že tento pokus e, e, rozbiť rovnováhu v polnospodárstve bude úspešný? Pani poslankyňa Nojčel. Po predchádzajúcom e, rečníku Brokovi e, nemôžem e, už e, viac čo dodať, pretože je zaujímavé dávať do poľnohospodárskú krízu s utečenskou krízou. Pani ministerka, som rada, že vás dnes poznávam vám a mám na vás prozbu o pomoc. Komisia slúbila členským štátom, že predloží štúdiu o kumulovaných efektoch CETA, TTIP a Mercosur dohodách. To znamená, keď všetky tri dohody naozaj by prišli do účinku, aké budú mať dopady nielen e, tie dohody, ale e, celý súbor týchto troch dohod e, naozaj na Európu. A tu treba jasne povedať, že štáty Mercosuru tie nauty produkty chcú priniesť do Európy produkty, ktoré aj v poľnohospodárstve sú veľmi zaujímavé. To znamená, tá štúdia, ktorú komisia slúbila členským štátom, stále ešte nebola predložená. Podľa mňa je dôležité, aby nech si rozmyslíme podpísať vôbec jednu dohodu, aby sme sa zamysleli E, nad e, tým, čo naozaj sa stane, keď e, všetky tri tieto dohody spoločne zasiahnu členské štáty. Čo to bude znamenať pre Európu? Tak ja vás preto konkrétne prosím, aby ste v čase vášho predsedníctva rady konečne túto štúdiu členským štátom aj poslancom odovzdali. Pán poslanec Brán. You, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pani ministerka, vám želám veľa úspechov v predsedníctve. Chcel by som spomenúť štyri veci. V prvom rade vítame Vítam vašu prácu v oblasti nekalých praktík v dodávateľskom reťazci. Keby ste s tým vedeli pohnúť, to by bolo vynikajúce. Ja si myslím, že tu má úlohu aj systém Fair Trade. Ďalej, eh, ekologické polnohospodárstvo ako jedna vlajka, ako vlajkovalo, to čo ste spomenuli, to je podľa mňa vynikajúce. Ďalej význam, rastúci význam eh, lesníctva na úrovni Európskej únie, to je jedna z vašich priorít. Vzhľadom k tomu, že 8% emisí eh, uhlíka je spôsobený celosvetovo e, výrobou betónu, tak dá sa povedať, čím viac betón nahradíme e, drevom, tak to je lepšie e, pre klimatické zmeny a to isté v prípade železa, konštrukčného železa a oceli a to platí aj pre laminované dreve, drevené produkty. Ale nechcel by som, aby ste podceňovali význam súčasných polnohospodárských problémov alebo teda systému Eh, a jeho príspevku pre klimatické zmeny. To, ako momentálne hospodárime v polnohospodárstve, prispieva k klimatickým zmenám a k emisiám, takže ja si myslím, že polnohospodárstvo môže riešiť aj túto oblasť. Merci, Bonjour, Ďakujem, pán predseda. Dobrý deň, pani ministerka. Veľmi pozorne som si vás vypočula. Vy ste hovorili o oživení obnove v poľnohospodárstve. Ja by som chcela vedieť, aké sú vaše zámery, pokiaľ ide o budúcu SPP v horizonte 2020 v globalizovanom kontexte hospodárstvami potrebujeme túto novú politiku, aby sme uchovali ekonomicky udržateľné poľnohospodárstvo, ktoré bude environmentálne zodpovedné, aby sme uchovali potravinovú bezpečnosť a nezávislosť a mm, bezpečnosť potravín pre našich občanov. Ja vás upozorňujem k tým administratívnym opatreniam. Najlepšia Najlepšie zjednodušenie je uchovanie existujúcich štandardov. Viacerí kolegovia sa venovali otázkam e, obchodných dohod, hlavne CETA, vzhľadom na výsledok britského referenda a pokiaľ ide o kontingent e, hovedzieho mesa v tejto dohode CETA. Pán poslanec Andriu. Oui, merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pani ministerka, že ste tu dnes medzi nami aj za vaše slova. Ja by som doplnil kolegov ku kríze, ktorú ste spomenuli, hlavne mliečná. Ste ochotná veľmi formálne aplikovať e, článok 221 a pokiaľ ide o rozpočtovú pomoc a podporu pre stiahnutie objemu mlieka na trhu ak biopolnohospodárstvo, Ja zdieľam vaše slova a chcete formálne, uvažujete ukončiť túto tému do konca vášho mandátu, keďže ste už veľa e, pokročili s Holandianmi a v otázke CETA podporujem predrečníka. E, rizika sú e, vysoké, hlavne v hovedzom mese. Musíme byť veľmi pozorní, pretože špecializovaná produkcia hovedzieho mesa sa nedostala na rovnakú cestu ako víno a teda, pardon, ovčie meso, či poznáte, a, aké sú rizika a čo mienite v tomto urobiť? Pani poslankyňa Hojbuš. Srdečne ďaká. Predseda, ďakujem ministerke. Mnoho už e, bolo povedané k mlieku a ja chcem ešte raz dôrazniť e, a e, pár čísel vyjadriť. Len v Nemecku v roku 2015 viac ako 3,5 e, miliardy e, chýbalo v príjmoch liekarov a to sú peniaze, ktoré chýbajú na vidieku a chcem sa spýtať, či ste e, pripravená, e, aby v celej Európe e, sa zabezpečila rovnováha medzi dopytom a ponukou. Čo sa týka udržateľného poľnohospodárstva, vy ste hovorili tiež, že ide o hnojiva a inovácie. Rada by som vedela, aké inovácie za tým vidíte. Mne tu chýba také podnospodárstvo, e, kde e, máte aj nejaké iné myšlienky, nápady? Pán poslanec Santos. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani ministerka, ďakujem za to, že ste tu dnes medzi nami a želám vám, aby ste mali veľmi úspešné, úspešné predsedníctvo. V každom prípade máme pred nami veľa víziev. Potrebujeme stanoviť správne priority a prijať konkrétne opatrenia, aby sa dostala do rovnováhy pozícia farmárov a poľnospodárov v celom potravinárskom a poľnospodárskom reťazci. Potrebujeme dôstojné ceny za poľnospodárske e, produkty, pretože sú to práve farmári a producenti, ktorí trpia vysokými nákladmi. Treba zabrániť unilaterárnym revíziám poľnospodárských zmluv. Uznávam, e, e, to, že si ako prioritu stanovujete práve tú obavu, ako vyriešiť otázky v mliekárenstve. Ja pochádzam pochádzam z Azorských ostrovov, odtiaľ pochádza 30 akejkoľvek produkcie mlieka v Portugalsku. Ceny, ktoré farmári dostávajú, sú veľmi, veľmi nízke na to, aby kompenzovali ich nevyhnutné technológie a pokryli náklady. Ja si myslím, že Európa by mala obhajovať všetkých poľnohospodárstvo v Európe, nielen niektorých, a mala by reagovať adekvátnejšie. Očakávam rozhodnutie z budúceho zasadnutia rady, ktoré prebehne v pondelok. Ďakujem. Posel Flanagan. Pán poslanec Flanagan. Uh, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Vaša práca teraz spočíva nielen v tom, že budete zastupovať polnospodárov v vašej vlastnej krajine, ale že budete zastupovať polnospodárov z celej Európskej únie. A, alebo teda z to, e, v tom, čo z nej zostalo po Brexite. A ja sa chcem spýtať, e, akým smerom sa chcete uberať v rokovaniach e, o prístupe na, britsky, na anglický trh pre írskych farmárov, vzhľadom k tomu, že Írsko je teraz vo veľmi zvláštnej a komplikovanej pozícii, pretože budeme mať vlastne pozemnú hranicu s krajinou, ktorá prakticky bude mimo Európskej únie. A chcem sa spýtať, či vaše stanovisko bude také, že treba zohľadniť záujmy všetkých farmárov v Európskej únie, teda budete zohľadňovať aj, aj záujmy Írska e, voči zbytku Británie, alebo e, pôjdete cez to, že keď niekto vystúpi z Európskej únie, treba mu to osladiť a e, preto sa nebudú e, robiť žiadne ústupky. Ja by som chcel, aby sme prejavili určitú solidaritu, ale nevidím to veľmi pozitívne. Pani poslankyňa Predsedniče, eh, gospođo ministrice. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pani, pre, pani ministerka. Vy ste hovorili o prioritách, ktorá, ktoré podľa môjho názoru sú zvolené veľmi vhodne od e, nekalých obchodných praktik až po lesníctvo. Čiže ja sa vás chcem spýtať, či chcete e, zaviesť nejaké opatrenia na hodnotenie prínosu, ktorý lesy e, majú napríklad k riešeniu dopadov klimatických zmien a osobitne myslím, treba privítať e, ľudí z lesníctva z Chorvátska, ktorí túto otázku položili. Myslím, že sú aj tu. A e, ďalej, v apríli tohto roka e, sme mali v Chorvátsku poveternostné problémy, prejavilo sa to aj v Rakúsku, aj v Maďarsku a škody, ktoré boli spôsobené búrkami, dosahujú milióny eur. Myslíte si, že kvôli takýmto eh, aj ekonomickým problémom, ako je ruské embargo, aj poveternostným neočakávaným udalostiam vytvoríte nejaký rozpočet, eh, alebo teda nejaký fond mimo rozpočtu Európskej únie na pomoc takýmto farmárom? Pán poslanec Buda. Ďakujem veľmi pekne. Eh, pán, pán predseda, pani ministerka, vítam vás tu a želám vám veľa úspechov. My sa zaoberáme osobitne otázkou vnútorného trhu, pretože tento trh eh, trpí mnohými problémami. Vieme, že ruské embargo postihlo európsky polnospodársky trh eh, veľmi negatívne v mnohých členských štátoch a mnohí polnospodári, ktorí majú priame eh, vzťahy s Ruskom, tí do istej miery mali možnosť čerpať určitú kompenzáciu z prostriedkov Európskej únie, čo je fajn, ale výrobky týchto polnospodárov sa dostali na trhy krajín, ktoré nemali priame vzťahy s Ruskom a to spôsobilo e, problémy zase tam. Napríklad, napríklad v Rumunsku e, sa teraz predáva mlieko za menej ako 10 centov za liter e, alebo bravčové za menej, menej ako 80 centov za kilo. Áno, to je pravda. Pokojne si to môžete overiť. Tie ceny tam takto klesli a vieme, že výroba alebo výrobné náklady litra, na liter mlieka je, sú aspoň 18 centov a e, na kilo bravčového asi 1,18 euro centov na kilo. Čiže chcem sa spýtať, ako chcete riešiť toto. Nikolson. Pán poslanec Nikolson. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade chcem povedať, že úplne súhlasím s tým, čo povedal pán Dantan. To je veľmi vážny problém, ktorý e, spomenul. A ja chcem povedať e, vám, pani ministerka, že ste začali celkom dobre. Polnospodárstvo e, musí byť aktívno od tém, ako hovoríme v Severnom Mírsku. Musí to horieť, musí to bežať a e, ja chcem povedať, že Uh, už prebehli určité trialógy k ekologickému polnospodárstvu a označovaniu ekologických produktov za dvoch predchádzajúcich predsedníctv. A chcem sa spýtať, ako toto predsedníctvo vaše chce prelomiť uh, tie problémy, ktoré v tejto téme sa objavili. A uh, chcem sa spýtať, či budete žiadať revíziu mandátu a možno by bolo dobré to nechať tak. A chcem povedať pánovi Flanaganovi, Spojené kráľovstvo zatiaľ nie je vonku z únie. It, it means some of us haven't jumped the ship yet. No, znamená to, že ešte sme to nehodili cez palubu, ako mnohí iní. Pán posol Ferrand. Je to tak, pán poslanec Ferrand má slovo. Madame le ministre. Pani ministerka, Zlo, ktoré zažíva Európa, je ultraliberalizmus. Treba ukončiť dohody o voľnom obchode, ktoré e, e, skončia a zničia náš chov dobytka. Hovorí, e, pretože prinesú výrobky zlej kvality a tiež ohrozia naše chránené označenia. Pani ministerka, treba ochraňovať excelentnosť našich značiek, treba ochraňovať našu identitu a európske dedičstvo, pretože je ohrozené viacerými týmito katastrofálnymi dohodami. E, našim dedičstvom je zem, pôda a my sme dedičmi e, tejto pôdy, ochraňujme ju, ak nič neurobíme, iné krajiny ako Veľká, nielen Veľká Británia budú žiadať o vystúpenie z EÚ a budú mať pravdu. Možno nad tým diskutovať. Môžeme o tom diskutovať. Pani poslankyňa Moj. Vážená pani ministerka, vážení kolegovia, slovenské predsedníctvo začalo pracovať v rámci európskeho semestra a tento bude veľmi intenzívny. Hovorím o rokovaniach, ktoré Európa definuje s USA, Kanadou a Čínou v jednotlivých ekonomických a obchodných dohodách. Vzhľadom na tieto dohody môjim záujmom je pripomenúť slovenskému predsedníctvu jednu z priorit, ktorá je podľa mňa rozhodujúca pre náš výbor. Ide o klonované potraviny. Ja som spolu spravodajkyňa a EP sa už vyjadril. Je želateľné v momente, keď otázka sa týka ochrany zdravia a potravinovej bezpečnosti našich občanov, ako aj blahobytu zvierat, aby čím skôr e, začal trialóg aby e, sme podporili parlamentnú iniciatívu. Bol by to významný signál zo strany slovenského predsedníctva, keby sa aktivovali v tomto bode, aby e, celá legislatíva e, sa ukončila pod vašim mandátom. Vyzývam slovenské predsedníctvo, aby bralo do úvahy moju požiadavku a zároveň vám želám veľa úspechov. Ďakujem pekne a celkom e, sa vystúpilo 30 e, poslancov a poslankyň. Pani ministerka, e, máte teraz vy a myslíme na to, že o 10.30 je tlačovka. Pani minister, ešte možno to dá. Pani ministerka, dávam hlas. Ja, pani, pani a pani poslanci, E, veľmi pekne ďakujem za tieto vaše názory, samozrejme aj dotazy, ktorými by som sa chcela možno teraz zaoberať. E, takým najväčším dopytom e, od vás je určite situácia na trhu a krí, mliečná kríza. Máme tu otázky od pána de Castra, od pána, pani Kuzmina, pán Rodríguez, od mnohých ďalších. Situácia na trhu je vážne kritická a keďže nie som ministrom e, veľmi dlhé obdobie, aj na tých troch radách, na ktorých som sa zúčastnila, každá jedna sa touto situáciou na trhu zaoberala. E, táto zložitá situácia, v ktorej sa nachádzame, si samozrejme vyžaduje mnohé efektívne riešenia a čím dlhšie sa v tomto smere nekoná, tým viac fariem ukončí svoju činnosť, tak ako tu hovorili vo Francúzsku, samozrejme aj na Slovensku, aj v iných členských krajinách. Príčinou tejto krízy je nerovnováha na trhu medzi ponukou a dopytom a bez jej odstránenia problémy poľnohospodárov určite nevyriešime. Už teraz sa pripravujeme na júlové zasadnutie rady, e, kde sa očakávajú nové opatrenia. Okrem tohto plánujeme situáciu stále monitorovať, venovať jej priestor nielen na ďalšom zasadnutí, ale aj na oktobrovom zasadnutí a kedykoľvek podľa potreby to bude nevyhnutné. E, v spolupráci s komisiou taktiež v septembri pripravujeme spoločné zasadnutie skupiny na vysokej úrovni Task Force téme mlieka a plánujeme sa zaoberať správou o tomto mliečnom balíčku E, Pozitívne však hodnotíme, a podporujeme iniciatívu komisára zameranú na hľadanie nových exportných možností pre európskych poľnohospodárov. A toto je tiež jeden z nástrojov na odstránenie krízy v tomto sektore. 16.9. E, e, bude High Level Group konferencia k mlieku, kde poskytneme dlhodobé riešenia, pretože kríza v mlieku nevyžaduje len okamžité riešenia, ale kríza v mlieku vyžaduje hlavne dlhodobé riešenia, ako stabilizovať túto situáciu nie tento rok, ale pre celé budúce obdobia. Budeme sa snažiť vyvinúť maximálne úsilie a využiť všetky možné opatrenia na stabilizáciu trhov a na zabezpečenie spravodlivého postavenia poľnohospodárov v dodavateľskom reťazci. Ak zabezpečíme rovnomerné rozdelenie marže, poľnohospodárom to prinesie a umožní primeranú životnú úroveň aj tým z nich, ktorí nahradia súčasnú generáciu poľnohospodárov. V každom prípade musím z tohto miesta povedať, že v poľnohospodárstve všetko so všetkým súvisí, e, takže aj kríza v mlieku súvisí s tým, čo slovenské predsedníctvo si zobralo ako prioritu e, v našom e, období E, prioritu postavenia poľnohospodára v poľnohospodárskom dodávateľskom reťazci. E, k ďalším témam, ktoré mm, tu boli e, v otázkach v sektore ovocia a zeleniny, túto, toto budeme podrobne monitorovať. Sme si vedomi, že táto kríza sa nedotýka samozrejme len krízy mlieka, ale aj krízy v oblasti ovocia a zeleniny Takže tu hľadáme taktiež riešenia pre tento sektor a komisia prislúbila venovať sa výške cien na, na stiahnutie produkcie z trhu. E, o nekalých obchodných praktikách, e, o tom, ako e, budeme riešiť postavenie poľnohospodára v potravinovom obchodnom reťazci, sa tu už aj na pôde rady E, na pôde e, vás parlamentu diskutovalo hodne a ja som veľmi e, rada, že takúto správu, ktorá bola prijatá v pléne hlasmi v počte 600, bola by som povedala takým impulzom aj pre nás, že toto je naozaj téma, ktorú do budúcna, ktorú do budúcna budeme vedieť uchopiť a budeme vedieť lepšie vyriešiť. E, téma postavenia poľnohospodára e, v obchodnom potravinovom reťazci je pre nás nosnou témou. E, pri, pri tomto by som chcela povedať, že na úvod slovenského predsedníctva sme k tejto téme urobili a uskutočnili expertnú konferenciu na túto tému a dokument z tejto konferencie predložíme ministrom na e, rade na neformálnom stretnutí 11. až 13. 9. Túto tému samozrejme chcem prepojiť, tému a závery z našej konferencie chcem prepojiť aj s očakávanou správou skupiny Task Force a veríme, že v závere nášho predsedníctva sa nám k tejto téme podarí prijať závery rady. E, viacerí z vás sa pýtali na otázky medzinárodného obchodu. Je samozrejme jasné, že poľnohospodárstvo získava na význame v kontexte negociácií o dohodách o voľnom obchode. Môžem potvrdiť, že táto téma medzi poľnohospodárskymi ministrami vždy vyvoláva obrovskú diskusiu. Samozrejme, otváranie trhov, liberalizácia obchodu je pozitívna vec, nie nadarmo je Európska únia najväčším exportérom agropotravinárskych komodít na svete a je tu ešte stále veľký potenciál. Medzinárodný obchod je relevantný v kontexte krízy na trhoch, export môže kompenzovať straty aj domácich producentov. Rokovania s USA a krajinami Mercosur bude rada pozorne sledovať a chceme, a ubezpečujem, že naozaj veľmi chceme, aby tieto dohody boli mimoriadne vyvážené. Komisia má svoj jasný mandát, má svoju, by som povedala, červenú hranicu alebo red lines, ktorá nesmie, ktorú nesmie prekročiť. A našou spoločnou snahou je, aby poľnohospodárstvo v týchto dohodách neťahalo za kratší koniec, aby požívalo potrebný stupeň ochrany a hlavne v oblasti citlivých komodít. E, pokiaľ sa jedná o, o USA a blok Mercosur, e, musíme tu priznať, že ide naozaj o veľmi konkurencieschopné celky, ktoré majú jasné ofenzívne záujmy. A tak, ako aj vám, aj nám ide o transparentný priebeh rokovaní a nechceme, aby poľnohospodárstvo bolo obetované s cieľom získať výhody e, v iných oblastiach. V tejto súvislosti tu tuším ešte padla otázka e, kumulatívnych e, národných dohôd. My očakávame, že tieto kumulatívne dopady komisia bude publikovať v septembri a budeme sa ním určite touto správou zaoberať na rade v októbri. E, ďalšou takou, by som povedala, e, otázkou zaujímavou, ktorú tu bolo a na ktorú možno, že už aj takú e, čiastočnú odpoveď ste dostali, je Brexit. Nedá mi samozrejme, aby sme sa k tomuto nevyjadrili, ale pokiaľ viem, Británia stále je ešte plnohodnotným členom Európskej únie, a pokiaľ je, tak má všetky práva a povinnosti a takto k nemu aj na rade budeme pristupovať. Ehm, ďalšou takou, by som povedala, našou prioritou, a padli, padli tu aj mnohé otázky ehm, k tomuto, ehm, boli lesy. Pani Kostinger a iní sa dotkli tejto témy lesov. Musím povedať, že aj na včerajších raňajkách ma upozornili, že lesy nie je, by som povedala, téma, ktorú by sme tu mali riešiť. Ale ja si práve naopak myslím, že Európska únia by mala byť tým lídrom, ktorý v celom globálnom pohľade, ktorý bude hovoriť o udržateľnosti hospodárenia v lesoch. V medzinárodnom dialógu o lesoch chceme potvrdiť pozíciu tejto Európskej únie ako tohto globálneho lídra, pretože udržateľnosť v lesoch veľmi úzko súvisí samozrejme aj s klimatickými zvenami a s obsahmi uhlíka, e, ktoré tu boli takto často spomínané. Počas slovenského predsedníctva budeme mať dve významné medzinárodné zasadnutia k problematike svetových lesov, a to je Fórum Organizácie spojených národov o lesoch a Výbor pre lesníctvo a FAO. Naším prvoradným zámerom bude pripraviť spoločné pozície, s ktorými Európska únia príde na tieto medzinárodné zasadnutia. Úlohou predsedníctva bude zároveň presadzovanie týchto pozícií v rámci spomínaných zasadnutí. Pozornosť chceme venovať aj očakávaným návrhom komisie, ktoré môžu mať zásadný vplyv na hospodárenie v lesoch Európskej únie. Za takéto návrhy považujeme integráciu sektora využívania pôdy LULUCF do klimatického cieľa EÚ a otázku trvalej udržateľnosti biomasy využívanej na energetické účely. V týchto prípadoch budeme presadzovať také riešenia, ktoré budú rešpektovať multifunkčnú úlohu lesov, medzinárodne zadefinované rámce udržateľného hospodárenia v lesov. V spolupráci s niektorými poslancami Európskeho parlamentu a Európskym lesníckym inštitútom Chceme organizovať osobitné podujatie na tému úlohy lesov a lesnícko-drevárskeho komplexu pri plnení cieľov Parížskej dohody. To by sa malo e, uskutočniť v novembri e, roku 2016, kde vás všetkých samozrejme e, srdečne, srdečne pozývam. Ďalšou zaujímavou témou, ktorú ste tu načrtli a ktorú aj my považujeme za jednu z takých zaujímavých tém, ktoré, je ktorú si musíme všímať, je spoločná poľnohospodárska politika a jej zjednodušenie. E, zjednodušenie spoločnej poľnohospodárskej politiky je téma, ktorá je v agende Komisia a Rady prítomná už takmer dva roky a budeme jej venovať patričnú pozornosť. Ja ale musím povedať, že nie je to téma, ktorá zaujíma len komisiu a radu. Je to téma, ktorá predovšetkým zaujíma poľnohospodárov samotných, pretože prílišná administrácia je aj to, čo mnohým zväzuje ruky. E, prílišná administrácia je to, čo zvyšuje náklady poľnohospodárov a samozrejme je aj to, čo má dosah na nákladovú položku a samozrejme na výkyv cien v jednotlivých komoditách. Bezprostredne po finalizácii náročnej E, reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky zainteresované strany na čele s komisiou si uvedomili že hoci nový európsky rámec pre poľnohospodárstvo vo všeobecnosti obsahuje množstvo pozitívnych prvkov pri reforme boli nastavené niektoré pravidlá takým spôsobom ktorý, ktorý kladie ako som už spomínala veľmi veľkú administratívnu záťaž na poľnohospodárov E, hodnotiť teraz e, tento nový e, rámec je podľa môjho názoru možno že aj podľa názoru vás všetkých ešte veľmi predčasné. podporujeme však zameranie komisie na novelizáciu tej časti legislatívy ktorá spôsobuje najväčšie ťažkosti poľnohospodárom. budeme tento proces sledovať a sme pripravení komisii poskytnúť súčinnosť pri akýchkoľvek pozitívnych simplifikačných snahách. V každom prípade s týmto súvisí e, aj greening a opatrenie v greeningu. Nemôžeme povedať jednoznačne dnes po roku implementácie greeningu, že greening e, nie je efektívny. Musíme si počkať na jeho dopady, pretože príroda je tá, ktorá po roku nevie povedať, že či naše snahy v, tomto, v tejto oblasti boli alebo neboli pozitívne. Práve preto e, hospodárenie na, na pôde, zachovanie biodiverzity a samozrejme implementácia e, greeningu e, k tomuto mimoriadne napomáha. Potenciál greeningu je veľmi, veľmi vysoký, ak sa využije naplno závisí od veľkej miery od toho, ako sa uplatňuje v jednotlivých krajinách únie. Môžeme sa síce e, baviť o spôsobe, akým sa tieto ciele naplňajú, ale priestor na zjednodušenie implementácie e, greeningu tu bez, pochyby je, ale ideový základ greeningu by sme nemali spochybňovať. E, ako som už spomínala, v tomto my poskytneme veľkú súčinnosť komisii pri akýchkoľvek snahách o zjednodušenie aj tohto opatrenia. E, ďalšou a takou významnou témou, e, ktorých, ktorú, ktorá možnože e, nielen trápi mnohých poľnohospodárov, ale sú tam aj veľké očakávania a kde padli otázky, je ekologické poľnohospodárstvo E, samotný pán e, reportér Heusling e, dal na túto tému svoje, svoje poznatky a samozrejme aj dotazy. Slovenské predsedníctvo, ubezpečujem, bude pokračovať v práci, ktoré vykonalo holandské predsedníctvo. Ja vítam tú plodnú spoluprácu, ktorá o tomto spise prebehla s Európskym parlamentom a komisiou. Myslím, že dosiahli sme mimoriadny pokrok a zo všetkých síl sa budeme snažiť v tejto pozícii a na tomto spise pokročiť ďalej. V tejto fáze sme v štádiu, kedy väčšina, e, väčšia časť nariadenia sa preskúmala na technickej úrovni alebo v trialógoch. Vieme, že ide o politicky citlivý spis. Pozície rady sa ale v mnohých bodoch približujú pozíciám parlamentu. Dovolte mi však pripomenúť, že tiež ide o veľmi technický spis, preto je dôležité jednotlivé ustanovenia pozorne, veľmi pozorne naštudovať, iba vtedy môžeme dosiahnuť dobré znenie, ktoré bude prínosom pre celý sektor. V, tejto, v tomto spise je pre nás dôležité, aby sme v spolupráci s delegáciami uskutočnili komplexnú analýzu o všetkých výsledkoch, ktoré sme doteraz dosiahli s cieľom objasniť, aké by mali byť ďalšie kroky. Rada by som uistila, že, som, že sme pripravení v práci pokračovať s našim cieľom a našim cieľom je ukončiť práce na tomto spise. Uskutočnili sme aj neformálne technické stretnutia, ktoré prebehli v priateľskej atmosfére, preto vyjadrujeme nádej, že vzájomná spolupráca bude pretavená do veľmi pozitívnych záverov. E, dovolte mi v tejto chvíli, pokiaľ som zodpovedala na všetky otázky, e, dúfam, e, pán predsedajúci, že sa mi to podarilo aspoň v globále odpovedať na všetko, čo trápi nielen vás tu v parlamente, ale určite aj nás v rade a členov komisie a zároveň povedať nádej, že budeme sa snažiť pretaviť naše výsledky tak, aby situácia poľnohospodárom bola z našej pozície zjednodušená. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ďakujeme pani minister. Ďakujeme pani ministerke za e, odpovede a za načrtnutie smerovania práce e, vášho predsedníctva v Rade. Vidíte, že e, tu ste sa stretli s veľkou sympatiou zo strany poslancov. Ďakujeme za vašu prezentáciu a domňame sa, že budeme mať dobrú spoluprácu počas celého predsedníctva. A to je, ako sme už hovorili, je to ťažké predsedníctvo, ale ťažké e, predsedníctva e, sú zvyčajne zaujímavé predsedníctva. Neviem, či vám môžem povedať aj e, vášmu kolektívu kolegov zaželať dobre prázdniny, pretože to budú v prvom rade pracovné prázdniny, ale e, myslím, že nájdete aj e, nejaký čas e, na e, tú dobrú dovolenku a e, ja vám to srdečne želám a chcem e, ešte zdôrazniť, e, že už máme e, dlho dobré kontakty s kolektívom vašich kolegov a e, predpokladám, že v tom budeme pokračovať v mene nás. Ďakujeme všetkým ministerke. Ona teraz pôjde na pracovnú konferenciu a teraz požiadam podpredsedu, aby predsedal ďalšiemu bodu. Ďakujem ešte vám všetkým.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 One of those three. the last one was the That was a long, long way to travel. Je vais appeler les, les députés. Poprosím poslancov, aby si sadli na miesto aby sme mohli pokračovať v našom zasadnutí. Vyzývam hlavne francúzsky tým, ktorý je tam v sále na konci, aby si sadol. Très bien. Je vous propose... Výborne. Pokračujeme bodom 5 programu. Výklad štúdie tematickej sekcie o programoch, ktorými sa vykonáva politika pre rozvoj vidieka na obdobie rokov 2015-2020. Tuto štúdiu sme objednali a ide o analýzu rozhodnutí členských štátov a regiónov pre programy rozvoja vidieka na toto obdobie. A rovnako porovnáva tieto výzvy a riešenia v porovnaní s predchádzajúcim obdobím 2007-2013 a vyvodzuje určité závery pre politiku rozvoja vidieka EÚ. Ja by som pozdravil našich dvoch hostí, ktorí pracujú pána Franceska Martina, ktorý pracuje pre e, Polnohospodárskú radu v Taliansku. Majú 20 minút, aby si ich rozdelili nie je to veľa času, ale aby tá diskusia prebehla čo najlepšie so všetkými poslancami, aby sme potom mohli zareagovať na uh, rozpravu. Pripomínam, že DG Agri je zastúpená pánom Tolongom. A hneď dám slovo pani Dvajer Môžete e, začať, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Želám príjemné predpoludne všetkým prítomným. Chcem poďakovať za príležitosť e, predniesť vám dnes túto správu. Je to akýsi e, úvodný pohľad na rozhodnutia, ktoré členské štáty a ich jednotlivé regióny vykonali pri preformulovaní novej politiky vedeckého rozvoja na roky 2015 a 2020. Takže štruktúra mojej prezentácie. V prvom rade by som chcela približiť kontext a prístup štúdie. Ďalej by som pohovorila o zisteniach, pričom si treba e, pripomenúť, e, že došlo k zmene rámca a ako vlastne sa ten rámec zmenil, aby sme vlastne vedeli e, zhodnotiť tie, e, tie zmeny. A ďalej by sme E, priblížili rozhodnutia, ktoré boli vykonané a dôvody týchto rozhodnutí a popísali by sme aj zmeny a e, to, ako sa plány zmenili v nadväznosti na to, čo vlastne bolo v platnosti predtým. A tiež e, chcem povedať niečo o vzorcoch a dôvodoch týchto zmien. Takže Cieľ štúdie, ktorá, ktorú zadal práve výbor pre poľnohospodárstvo, bolo vy, vykonať komparatívne e, porovnanie rozhodnutí, čiže e, hodnotili sme rozhodnutia, nie údaje. A snažili sme sa pochopiť, prečo a ako členské štáty a regióny prioritizovali niektoré ciele oproti iným. Chceli sme e, do istej miery zhodnotiť, do akej miery sa poučili z predchádzajúcich rozhodnutí a e, chceli sme analyzovať, do akej miery sú tieto rozhodnutia dôležité pre e, ďalšiu reformu SPP na konci programovacieho obdobia. O tom sa bude hovoriť o tej novej reforme v roku 2018. A ja chcem zdôrazniť jednu vec, že toto e, bola práca tímová, ktorú síce viedlo Spojené kráľovstvo, ale partnermi bolo Taliansko, CARR, doktor Martino je tu. E, nemecký e, výskumný e, ústav, ktorý má veľa skúseností s vedeckým rozvojom a dva inštitúty, jeden z Dijonu vo Francúzsku a druhý zo Španielska. My sme analyzovali rozdelenie rozpočtu v rámci programov rozvoja vidieka a tiež sme analyzovali partnerské dohody, v rámci ktorých členské štáty museli zvážiť e, konzistentnosť programov rozvoja vidieka a e, využívania iných e, fondov, napríklad pre regionálny rozvoj, sociálneho fondu, fondu pre rybolov a fondu súdržnosti, teda kohezného fondu alebo kohezných fondov. My sme skúmali ďalej programy na národnej úrovni, a to v prípade všetkých 28 členských štátov, a skúmali sme osobitne tie členské štáty, kde e, je veľa regionálnych programov, aby sme zistili, či vzorce, ktoré sa objavujú na európskej úrovni, sa premietajú aj na regionálnej úrovni, sú viditeľné na regionálnej úrovni v členských štátoch. Snažili sme sa získať kvalitatívne informácie od expertov vo všetkých 28 členských štátoch. Teda požiadali sme ich o odpoveď na niekoľko otázok, napríklad aké boli hlavné motivátory zmien, aké, boli, ako bolo odôvodnenie zmien, aké boli hlavné cieľa, a priority a obavy, e, ktoré formovali nové programy. Mm, takže ak sa pozrieme na politický rámec, nové nariadenia vykonávacie e, nariadenia, cel, celková podpora pre novú politiku. E, aké zmeny vlastne nastali tam? Nejde o nejakú radikálnu zmenu, ide skôr o evolúciu, ale myslím si, že je dôležitejšie, že došlo k určitému pravidlu, e, teda do, vedecký rozvoj sa dostal pod SPP, e, rámec je konzistentnejší, skúmajú sa všetky zdroje financovania z európskej úrovne a členské štáty uvažujú o komplementárnom využití prostriedkov z týchto fondov tak, aby sa tieto investície doplňali. A toto sa až tak nezdôrazňovalo v predchádzajúcich programovacích obdobiach. A tiež si myslím, že e, posun od e, tých pôvodných troch osí programovania vedeckého rozvoja nastal v takom zmysle, že teraz vlastne sa vyprofilovalo 6 nejakých spoločných priorít a toto je akýmsi signálom pre členské štáty, že mm, by sa mali zamýšľať nad potrebami, analýzou potreba tým, ako tieto potreby naplniť, e, a to v týchto šestich prioritných oblastiach. A treba povedať, že nové programy vznikali v komplikovanom politickom kontexte kvôli ekonomickej kríze, ktorá viedla k rozhodnutiu redukovať e, objem fondov, ktoré sú k dispozícii pre polnohospodárskú politiku, ale v kontexte reformy e, bola zavedená možnosť pre členské štáty reagovať na, situá- na túto situáciu vzniknutú rôznym spôsobom. Takže sme analyzovali, ako rozdeľovanie zdrojov na začiatku pre programy e, vedeckého rozvoja, ako to rozdeľovanie sa vysporiadalo s tými zníženými prostriedkami a členské štáty rôznym spôsobom presúvali prostriedky z piliera 1 do piliera 2 a e, to, tie, e, skúmali sme teda, ako sa e, prostriedky presúvajú, ako sa získajú prostriedky na vnútroštátnej úrovni, doplňa sa teda tá čiastka kofinancovania. No a následne sa potom um, mení systém prerozdeľovania prostriedkov proti predchádzajúcemu programovaciemu obdobiu. Je to teda vo väčšej miere. A pokiaľ ide o hľadanie rovnováh, tak v niektorých členských štátoch došlo k celkovému zníženiu, v niektorých iných zase k e, celkovému zvýšeniu. A toto ovplyvnilo aj rozhodnutia, e, ktoré boli vykonané. Čiže ak sa pozrieme na krajiny, kde došlo k veľkým, veľkým škrtom v rozpočte, tak to malo vplyv na e, programovanie a vznikali tam potom veľmi jasné priority a tie, ktoré mali viac prostriedkov, tak boli ambicioznejšie vo svojich cieľoch. To sa samozrejme dá očakávať. Ak sa pozrieme na nové elementy v nariadení, tak e, väčšina z tohto nariadenia je veľmi podobná, ale je tu e, nový dôraz na spoluprácu a je tu snaha finalizovať určité programy spolupráce a projekty spolupráce, ktoré môžu mať väčší vplyv než e, to, čo sa dialo predtým. Zároveň je tu e, väčší dôraz na inováciu vo forme európskych inovačných partnerstiev a tieto sa snažia motivovať farmárov k tomu, aby spolupracovali užšie s výskumnými inštitúciami a aby inovovali takým spôsobom, aby dospeli k vyššej odolnosti celého sektora budúcnosti. Niektoré opatrenia boli odstránené, napríklad e, predchádzajúce opatrenie na e, predčasný odchod do dôchodku, alebo teda predčasné ukončenie činnosti. Toto bolo e, opustené a tiež prístupové opatrenia pre členské štáty, ktoré vstupovali medzi rokmi 2004 až 2007, e, boli zrušené, pretože e, sa bralo, že splnili svoj účel. Ďalej sme analyzovali zvýšenú flexibilitu členských štátov a ich strategickú reakciu na priority a potreby. A tu by som chcela povedať, že ten mechanizmus alebo mechanizmy, ktorými podporujú členské štáty svoju flexibilitu, sa, kompli- sa, sa komplikujú. A k tomu sa vrátim v priebehu svojej prezentácie, pretože toto malo veľký vplyv na rozhodnutia, ktoré členské štáty a regióny vykonávali. Ak sa teda pozriem na zmeny v oblasti zdrojov, tak toto je obraz, ktorý veľmi e, stručne ukazuje finančné zmeny medzi starým a novým obdobím e, v pilieri 1 a pilieri 2 v rámci polnohospodárskej politiky. A vidíte, že niektoré členské štáty zaznamenali zvýšenie rozpočtov na vidiecký rozvoj a zároveň sú tu je tu veľký prepad v priamých platbách pilieri 1 polnohospodárskej politiky, takže toto určite malo vplyv na rozhodnutia. Ďalej boli členské štáty, ktoré zaznamenali e, nárast v obidvoch pilieroch a ďalšie, kde nárast e, bol zaznamenaný len v pilieri priamých pladeb alebo len v pilieri vedeckého rozvoja a takisto tu boli členské štáty, kde prepad bol v oboch pilieroch. Takže toto je dôležité z kontextu toho, čo budeme teraz skúšať, skúmať. Ďalej e, treba povedať, že e, vynakladanie prostriedkov nie je rovnaké od začiatku a keď sa pozrieme na intenzitu čerpania na základe buď e, plochy v každej krajine alebo počtu pracovníkov, zamestnancov polnohospodárstva v každej krajine, tak sa tu vynárajú rôzne e, vzorce intenzity čerpania. A to do istej miery súvisí s historickými dôvodmi a no, politickými ohľadmi, ktoré prevažovali v čase, kedy členský štát vstúpil do Európskej únie v porovnaní so súčasnou situáciou. Ale toto je proces, ktorý sa, e sa komisia snaží riešiť rôznymi modifikáciami vždy, keď sa programy obnovujú. A ak sa pozriem na nové programy a priority, tak e, tých 6 strategických priorit, ktoré sú na európskej úrovni definované, z nich vlastne len 5 má e, špecificky pridelené prostriedky, pretože prvá priorita výmena znalostí je svojím spôsobom priorita, ktorá sa programuje v rámci tých ostatných piatich. E, vzdelávanie, zvyšovanie povedomia, to je tiež vec, ktorá e, sa premieta vo všetkých ďalších piatich e, prioritách a preto sme skúmali tých 5. A táto mapa ukazuje objem prostriedkov v každom členskom štáte. V týchto piatich prioritách tiež relatívne pridelenie do jednotlivých, alebo teda rozdelenie do jednotlivých priorít. A tu vidíme rozdiely tu sa e, rôzne časti Európy rozchádzajú v týchto vzorcoch a na mape vidíme, že sever a e, západ, teda Británia, škandinávské krajiny a Jirsko, kladú veľký dôraz na životné prostredie ako kľúčovú prioritu vo všetkých programoch rozvoja, zatiaľ čo v krajinách ako Bulgarsko alebo Rumunsko, ale aj v severovýchodnej časti Nemecka je veľký dôraz na širší rozvoj vidieka a riešenie otázky nezamestnanosti na vidieku, sociálnej exklúzie a e, všeobecne sociálnych problémov. Niektoré členské štáty kladú veľkú prioritu na konkurencieschopnosť e, polnospodárskeho sektora a reprezentantom tejto skupiny je Polsko a niektoré pobalské krajiny a takisto je táto priorita silná v Portugalsku a ešte v jednom alebo v ďalších dvoch členských štátoch. A ďalšie dve priority z ktorých jedna je polnohospodárstvo odolné proti klimatickým zmenám a priorita, ktorá sa týka, to je číslo 3, ktorá sa týka potravinového reťazca a e, riadenia rizik e, sa uplatňujú v menšej miere v členských štátoch, ale by som chcela e, najmä uviesť to, že klíma je prioritou v južných členských štátoch, na čo sú tam zjavné dôvody. Takže Španielsko, Portugalsko a Malta sú predstaviteľmi eh, členských štátov, kde sa kladie dôraz na túto prioritu. A eh, riadenie potravinového reťazca je veľkou prioritou v Taliansku. Ja si myslím, že to je vec, ktorú Taliansko rieši pomerne dlho a je to preň veľmi dôležitá oblasť, takže tam je to historické. Keď sa pozrieme na regionálnu úroveň, tak krajiny, ktoré majú veľa programov regionálneho rozvoja, eh, veľa regionálnych programov vedeckého rozvoja, toto E, tieto informácie nám spracoval nemecký e, tím. Tu nehovoríme už len o strategických prioritách, ale skúmame e, účel vynakladaných prostriedkov v regionálnom kontexte. A tu vidíme iný, inú diferenciáciu, kde v južných spolkových krajinách je veľký, Nemecka je veľký dôraz na životné prostredie, prostredie a na východe a severe zase je väčší dôraz skladený na vidiecký rozvoj ako taký. Čiže vidíte tu určit, určitý, určitý, určité prepojenie medzi prioritami a e, ekonomickým, ekonomickou úrovňou dosahovanou v týchto e, spolkových krajinách. Teraz e, najpopulárnejšie opatrenia. Členské štáty e, sústredujú prostriedky do menšieho počtu priorít alebo opatrení e, a to naznačuje, že sa možno poučili z minulosti a e, orientujú prostriedky na menší počet vecí, ktoré sú pre ne dôležitejšie, aspoň to je náš záver. A tu e, vidíme graf e, e, rozdeľovania priorít vo všetkých 28 členských štátoch, pričom fyzické investície tie zvyčajne a tradične sa viažú k zvyšovaniu konkurencie schopnosti polnohospodárstva, ale hneď za nimi nasledujú opatrenia, ktoré súvisia s, alebo majú nejaký ekologický cieľ alebo ekologické prepojenie, čiže e, napríklad riešenie e, alebo oblasti, ktoré čelia prírodným obmedzeniam, to je druhá najväčšia oblasť. A spolu tieto tri opatrenia e, tie pokrývajú polovicu vynakladaných prostriedkov v týchto programoch. To je veľmi dôležité v správe to nájdete rozpracované pre všetky členské štáty, tak ako v prípade tých strategických priorít. Keď sa pozrieme, e, ako sa menila alokácia, alebo ako sa menili alokácie pridelenia prostriedkov proti starému alebo predchádzajúcemu obdobiu, tak e, tieto tri, obdo- e, tieto tri opatrenia v obidvoch obdobiach sú tie, ktoré, kde sa čerpali prostriedky najviac. Ale tiež je podľa mňa zaujímavé poznamenať, že došlo k zníženiu investovania do lesníctva a lesov, takisto došlo k zníženiu investovania do opatrení, ktoré podporujú, alebo v minulosti, ktoré sa v starom programovacom období používali na celkové podporenie vidieckého rozvoja a došlo k zníženiu financovania do programov LEADER. E, v minulosti tam bola hranica, ktorú členské štáty museli investovať, teda 5%, teraz už táto hranica nie je. E, ďalej je to opatrenie, ktoré bolo v prvom pilieri politika. Opatrenie 16, to je spolupráca, ktoré má mnoho možností, alternatív a je veľmi propagované v rámci, novom, v rámci toho nového systému. Takto členské štáty využívajú pomerne pozitívne. A teraz e, zmeny na úrovni členských štátov. Tu, tu tie zmeny sú pomerne signifikantné. E, niektoré členské štáty sú také, kde sa e, veci riešia tak ako v minulosti, ale tuto je veľmi taký súhrný prehľad členských štátov a oblastí, kde členské štáty zachovávajú určitú konzistentnosť a oblasti, kde došlo zmene. Tie, tie ružové plochy, to sú členské štáty, kde stratégie sa nezmenili z hľadiska e, pridelovania zdrojov medzi tými dvomi programovacími obdobiami. Zelené plochy e, označujú krajiny, kde došlo k zmene smerom e, k ekologickým opatreniam a tie oranžové plochy sú členské štáty, ktorých nie je mnoho, kde vidíme posun opačným smerom, teda relatívny úbytok prostriedkov v oblasti ekologickej a prírastok v oblasti všeobecného vedeckého rozvoja. E, vidíme tu niektoré základ, zaujímavé posuny, teda e, to, e, už zaujímavé je to, že sa vlastne odkladajú členské štáty od oblasti životného prostredia. A potom je tu regionálna úroveň, to sú štáty, kde je veľa regionálnych programov a toto je podobná tabulka pre regióny, konkrétne v Taliansku. Eh, ukazuje sa, že v strede tie, tie rúžové, tam nedošlo k veľkým zmenám medzi programovacími obdobiami, tam, kde došlo k zmenám, presunu priorít, to sú tie ostatné dve farby a znamená tu viac regionov, ktoré presunuli dôraz na životné prostredie, než tých, ktoré znížili dôraz na životné prostredie. Keď sa teraz pozrieme na regionálne RDP, v tých štyroch členských štátoch, kde sme realizovali detálnejšiu analýzu, tak vidíme, že niektoré z, e, zo vzorcov sú podobné tým, ktoré vidíme aj na európskej úrovni, ale musíme e, si uvedomiť, že v týchto členských štátoch e, sa vyvíjajú, vyvíja sa, sa zhromažďujú skúsenosti a my si môžeme položiť otázku, čo viedlo k tým zmenám, ku ktorým tam došlo. Skúmali sme Taliansko a Nemecko, kde regióny majú určitú konkrétnu potrebu ekonomického rastu a znižovania nezamestnanosti, tam tá stratégia skôr e, široko investuje do vidieckej ekonomiky. Zatiaľ čo v Španielsku, tam e, sa vedome e, vykonalo rozhodnutie, že odpovedou na zaostalejšie regióny je investícia do, do polnospodárstva. Takže tu vidíme rozdiel, akým, e, rozdiel, akým, sa, aký, akým sa rôzne krajiny stavajú k riešeniu podobného problému. Zároveň e, tu vidíme, ako sa členské štáty vysporiadali s komplikovanosťou novej, nového regulačného rámca. Tie bohatšie regióny, tam môže byť potreba e, púšťať sa do komplikovanejších projektov, do väčších víziev. Takže v Nemecku inštitút, e, experti z inštitútu Tunín nám vysvetlili, že niektoré opatrenia teraz už napríklad nie sú e, zapracované do RDP, neprogramujú sa v RDP a, využív- a využívajú sa prostriedky štátnej pomoci týchto členských štátov, pretože štátne orgány jednoducho to posúdili tak, že sa ťažko e, realizujú komplikované projekty cez európske fondy alebo európske možnosti, pretože to je jednoducho príliš zložité z administratívneho hľadiska, tak, pre, tak vlastne financujú tieto komplikovanejšie projekty na vnútroštátnej úrovni zo svojich štátnych fondov. E, vo Francúzsku v bohatších regiónoch e, sa zvyšuje, sa tento problém rieši zvyšovaním miery spolufinancovania, aby sa dalo urobiť viac. A v Taliansku je veľmi zaujímavé, že e, niektoré z tých bohatších severných regiónov inovujú formu tých opatrení. Ja som predtým hovoril o strategických prioritách a v Taliansku tá priorita sa presúva do e, oblasti opatrení v potravinom reťazci. Tam sa využíva e, využívajú nové opatrenia, ktoré nám sa zdali veľmi inovatívne a zaujímavé. A pokúsili sme sa veľmi stručným alebo veľmi jednoduchým spôsobom porovnať na európskej úrovni e, to, či zdroje sú, či, či korolujú s potrebami alebo nie. A toto je uh, určitý, teda my sme sa snažili extrahovať určité indikátory potrieb dopytov na európskej úrovni a uh, snažili sme sa to korelovať s prioritami nastavenými členskými štátmi. Teda indikované potreby boli takto korelované. A tu uh, jedna z vecí je, sú ľudia, ktorí sa nachádzajú v riziku chudoby v vo vedeckých oblastiach. E, začlenili sme toto do grafu a e, skúmali sme, ako programy prioritizujú sociálnu inklúziu a širší rozvoj vidieka. A vidíme pozitívny vzťah, pozitívnu koreláciu v tých krajinách, kde je najväčšia potreba programovania tejto priority. A keď sa pozrieme na iné priority, tak e, tam je ťažšie vidieť nejaký vzťah alebo ukázať, že takýto vzťah je podložený. Ja si myslím, že je veľa kontextuálnych dôvodov, ktoré e, môžu k tomuto viesť, ale keď sa pozrieme na relatívny význam chránených oblastí z ekologického hľadiska a porovnáme to s pridelovaním prostriedkov na ekologické priority, tak sa zdá, že čím viac je chránená tým menej peňazí sa míňa na životné prostredie. Možno e, to má nejaké vysvetlenie, možno to závisí od spôsobu ochrany, neviem. E, keď sa pozrieme na vzťah prioritizácie konkurencieschopnosti a opatrenia, ktoré e, na európskej úrovni sa týkajú konkurencieschopnosti, tak tam nebolo možné vyvodiť žiadnu koreláciu, žiadny vzťah. Takže možno sú iné dôvody, ktoré vedú k prioritizácii alebo teda k financovaniu konkurencieschopnosti, než e, tá relatívna potreba. Ja si myslím, že um, sú tu možno aj iné argumenty, než tá potreba. No a teraz e, stručné závery, ale bola by som rada, aby pokiaľ budete mať čas, aby ste si prečítali závery správy, ktoré idú viac do hĺbky a skúmajú dôvody e, podrobnejšie. A celkovo môžem povedať, že reakcia na nový rámec, nové programovacie obdobie bola pomerne konzervatívna medzi členskými štátmi. Mnohé členské štáty a regióny e, pravdepodobne si povedali, necháme to tak, nebudeme, kýva, nebudeme hojdať loďkou. A keď sa pozrieme na vzorec e, výdavkov celkových, tak vidíme, že výdavky sa znižujú. Dá sa povedať, že sa konsolidujú prostriedky do menšieho počtu opatrení v mnohých e, oblastiach a tiež sa upúšťa od e, využívania prostriedkov, ktoré sú k dispozícii v rámci SPP Takže v niektorých nových programoch e, líder je v podstate jediný nástroj, ktorý podporuje širší rozvoj vidieka, okrem prostriedkov, ktoré sú e, investované priamejšie do sektora farmárstva a konkrétnych sektorov. A nové nariadenie komisie e, ponúka niekoľko nových nástrojov. Spomínala som Eh, rizikový manažment, je možnosť rozbiehať podprogramy v konkrétnych oblastiach a uplatňovať tam špecifické prístupy. Je tiež príležitosť poprvýkrát využívať finančné nástroje. A medzi týmito novými možnosťami eh, tak ukazuje sa, že relatívne málo z nich eh, si našlo cestu k riadiacim orgánom a E, jediným, jedinou výnimkou je opatrenie e, spolupráce. Tam e, toto opatrenie sa využíva v viacerých členských štátoch a máme k nemu aj nejakú analýzu v našej správe. Rizikový manažment sa takisto veľmi neuplatňuje. A tematické podprogramy neboli e, vyberané pravdepodobne kvôli tomu, že sa vnímajú ako ďalšia úroveň byrokracie k tomu, čo už tak je dosť komplikované v tom programovaní a finančné nástroje sa používajú tiež relatívne málo. Keď, sa, keď sme sa pýtali našich partnerov v členských štátoch, aké sú dôvody k vykonaniu rozhodnutí, tak nám vraveli, že sa aj poučili z predchádzajúcich období, čo sa manažuje jednoduchšie, čo sa riadi komplikovanejšie a takisto boli dopady ekonomickej krízy pomerne dobre viditeľné. A ako povedal niektorý z predrečníkov v predchádzajúcom bloku, tie extrémne klimatické udalosti, ktoré môžu alebo nemusia súvisieť s klimatickými zmenami, takisto vedú k rozdielom v, formulovaní priorít a budú pravdepodobne prispievať k rozdielom budúcnosti. Takže my sa domnievame, že vplyv na programovanie má napríklad aj to, akým spôsobom sa do tých programov dostávajú ekologické priority. A v niektorých krajinách boli identifikované ako veľmi silné aj lobistické vplyvy pri tomto programovaní. A e, ďalej neboli e, dôkazy o prepojení e, programov vedeckého rozvoja a programov rozvoja polnospodárstva. E, my by sme chceli zdôrazniť využitie opatrenia 16. Spolupráca hoci je príliš včas v tomto programovacom období, aby sme vyvodili nejaké závery. Uvidíme to až o 2-3 roky, či nové rozhodnutia budú viesť nejaké inovácie, nejakým inováciám, e, ale Tiež sa pracuje v oblasti potravinového reťazca. Tu niektoré talianské regióny sa toto otázko zaberajú osobitne intenzívne, ale celkovo by som povedala, že moja hlavná obava je, že komisia sa v, tejto, v tomto nariadení snaží e, vytvoriť niečo, čo by bolo prispôsobiteľné miestnym podmienkam a umožňovalo strategickejšie a efektívnejšie využívanie prostriedkov, ale zároveň e, vytvára rámec, ktorý zavádza zložitosť a to tak do oblasti prípravy programu, ako aj do ich implementácie, monitorovania a vykazovania. A ja sa obávam, že ak toto bude mať väčší vplyv na návrh a prevádzku programov, tak sa z toho stane niečo, čo ovplyvňuje, obmedzuje pokrok v týchto programoch. Takže ja si myslím, že ak riadiace orgány budú e, lákané do presmerovania prostriedkov, budú mať pocit, že presmerovanie, respektíve takto, do, prostri, do prostriedkov do oblasti, kde e, to čerpanie bude jednoduchšie, tak sa môže stať, že tie prostriedky naozaj pôjdu tam, kde sa vyčerpajú jednoduchšie než tam, kde by možno robili viac práce. A potom je tu ešte nadväznosť na oblasť priamých pladeb a tu je snaha využívať e, vedecký rozvoj na kompenzovanie týchto priamých platieb, tam, kde chýbajú, e, určitými širšími opatreniami alebo stanovaním RDP. A pokiaľ výbor uvažuje o tom, kam by sme sa mali pozrieť v, ďalšej, v ďalšom kole reform, tak si myslím, že by bolo vhodné e, zjednodušovať e, a osobitne ustanovenia o greeningu, o zeleňovaní sú tiež zaujímavou možnosťou, ale ak nezjednodušíme rámec, ak nebude jednoduchšie pre členské štáty financovať ambiciozne projekty a riešiť naozaj komplikované potreby na, na regionálnej úrovni, tak, e, tak e, e, tým nepomôžeme ambíciám Európy, osobitne v oblasti udržateľného polnospodárstva a politiky rozvoja vidieka. Merci, merci a vous pour cette... Ďakujem za túto vynikajúcu prezentáciu. Začneme s diskusiou. Pani Petir požiadala o slovo. Hvala, gospodine Pa ja u stvari... E, mor... Ďakujem pekne. Pán predseda, ja by som si chcela vypočuť aj stanovisko vašich expertov, pretože tí to analyzovali dohlbky. My vieme, že Chorvátsko je nová členská krajina a až doteraz e, e, nebolo schopné čerpať takmer žiadne fondy na vidiecký rozvoj. A tiež sme mali isté problémy, pretože predchádzajúci minister poľnohospodárstva aj písal e, výberové konanie na opatrenie 1.1 a, a, a e, v tomto opatrení e, boli preferované určité firmy a v konečnom dôsledku sa prostriedky nevyčerpali, ale napriek tomu minister nezrušil toto výberové konanie, takže sme sa dostali do situácie, kedy e, momentálne je zablokované asi 100 miliónov kún, e, ktoré nešli e, do rodinných farem a vláda ne, ne, sa nesnaží nájsť nejaké východisko z tejto krízy. Takže ja sa chcem spýtať, čo podľa vás by sme mali urobiť. Mali by sme zrušiť toto výberové konanie, ktoré bolo vypísané e, s neférovými podmienkami, alebo by sme mali tieto prostriedky vyplatiť týmto firmám, ktoré splňajú podmienky, ale nie je to pointov, alebo teda nemali by tie peniaze dostať, alebo sú preferované. Takže podľa vás by sme mali tie peniaze akým spôsobom vyčerpať? Ďakujem, pán Bogovič. E, chvála za besedu. Najprej iskrena chvála za štúdio, ktorý kaže sliku, kako sa stvari Ďakujem za túto štúdiu a je tu aj určitý záber toho, čo vidíme v Európe a čo sa očakáva v každom členskom štáte od týchto programov. Ja mám len jednu otázku. Už sme si vypočuli slovenské predsedníctvo a jedným z kľúčových bodov, o ktorých hovoríme v poslednom čase, hlavne v Európskom parlamente, je súčasná situácia poľnohospodárskych fariem vzhľadom na nekalú hospodárskú súťaž na trhu a tiež sa hovorí o vyhodnotení rizik z hľadiska klimatických zmien a e, zložitých trhových opatrení a mňa zaujíma, či je pravda podľa vás, že v týchto rozvojových programoch sú tieto prvky začlenené hoci prvý pilier je dôležitejší, ale tiež sme si vypočuli, že je dôležité hlavne pre talianské regióny to analyzovať, akým spôsobom je zorganizovaný potravinový reťazec a ako farmári sa organizujú na reakciu na rizika a ako sa organizujú potravinové reťazce. Potrebujeme posilniť túto oblasť spolupráce, aby sme lepšie manažovali rizika na úrovni regionálnych programov aj v prvom pilieri. Ďakujem. Merci, Monsieur Bogovic. Nous avons encore Ďakujem. Ešte je 5 žiadostí o slovo. Nechcem obmedzovať rečnícky čas. Ale poprosil by som vás, aby ste predsa len boli kratší, pretože musíme skončiť 11.30. Pana Aknu. So I wasn't planning ja som aj tak neplánoval hovoriť dlhé. Mám dve otázky na, na pani Dvaje. Obe sa týkajú klímy a ja e, sa chcem spýtať, či by ste vedeli vysvetliť dve veci, čo ste povedali, či by ste mi s tým vedeli troška pomôcť. Prvá vec, čo ste povedali, e, polnohospodárstvo odolné proti klíme, to je doslovný preklad do Slovenčiny. E, čo je to? Ja to, to nejak nespoznávam, aké peniaze do toho idú a ako by som mal zmeniť svoju farmu, aby som dostal európske peniaze na to, aby som sa stal odolnejší proti klíme. To je prvá vec. A druhá vec, e, to, je slovo, to slovo klíma sa znova objavilo v inom kontexte. Agri-environmentálne e, klimatické pomôcky, alebo pomoc. Čo to pre Boha je? Merci, monsieur Agnew. La parole est à monsieur Di Castro. Ďakujem, pán De Castro. Ďakujem, pán predseda. Gratulujem k tejto zaujímavej štúdii. Otvorili ste celú sériu eh, hĺbkových informácií. Konkrétna otázka. V jednom bote ste spomenali koncentráciu opetra, opatrení, takže málo významných opatrení členských štátov. A toto je ten smer, ak sú to opatrenia, ktoré diktujú európske kritéria, nebolo by zjednodušením, aby tie členské štáty, ktoré majú toľko regionálnych programov, aby to sústredili na národné programy, keď máme environmentálny program v každom regióne či krajine, nebolo by jednoduchšie, užitočnejšie aby toto opatrenie bolo jediné pre celú krajinu a nerozdielovať to pre rôzne regióny, keď je viac menej toto opatrenie rovnaké. Merci. La parole est à monsieur Osling. Ďakujem, pán Osling. <clears throat> Ďakujem pekne aj za prezentáciu. Hm, prekvapilo ma to, že sú také obrovské rozdiely medzi členskými štátmi. Ja som to tak pochopil, že ten druhý pilier ako nástroj eh, vo všetkých členských štátoch eh, má vyššiu prioritu a som do istej miery prekvapený, že eh, v mnohých členských štátoch do objemu hm, sa znížil a to masívne a nemáme jednotnú líniu a tiež to e, hodnotím tak, že sú e, síce individuálne prístupy v členských štátoch, ale vidíme, že sa to úplne rozchádza, e, čo týka v Európe, že čo s tými peniazmi robia. Pozitívne je, že tie ekologické opatrenia v poľnohospodárstvu narastli, ale aj tu sú silné rozdiely medzi členskými štátmi. A čo naozaj máme rozumieť pod tými opatreniami eh, ekologickými v poľnohospodárstve. Sú to podpory, alebo je to eh, ekologické poľnohospodárstvo, eh, je to spoločné, alebo možno to rozlišovať? A čo sa týka tých prístupov eh, programu LIDER, eh, tieto mm, narastli vo všetkých členských štátoch, eh, aký rozsah dosiahli a je to nástroj, ktorý, považujete to za nástroj, ktorý sa má ďalej budovať. A ďalšia vec, integrované prístupy v tých ochudobnených regiónoch, aké sú tu iniciatívy na predaj na trhu to sú projekty, ktoré v Európe vo všetkých členských štátoch e, treba e, ďalej plniť. Sú to teda prípady najlepšej praxe? Merci. La parole est à madame Aguilera. Ďakujem, pani Aguilera. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som naozaj pogratulovať k tejto štúdii. Je veľmi zaujímavé, akým spôsobom sú postavené programy rozvoja vidieka. Veľmi konkrétna otázka v dvoch aspektoch, ktoré sú rozhodujúce. A aký bol dopad týchto programov, či už národných alebo regionálnych? E, či e, došlo k tomuto dopadu alebo k zmenám vzhľadom na pomoc mladých? A aké boli zmeny v koncentrácii ponuky Oba aspekty mladí, aj koncentrácia ponuky sú veľmi zaujímavé body. Je to veľká výzva, ktorú budeme musieť vyriešiť a ja by som chcel vedieť, aký mali dopad na e, programy regionálneho rozvoja. Ďakujem. Pán Flanagan. Uh, thank you very much. Um, Ďakujem veľmi pekne. Komisár Hogan hovorí o zjednodušovaní a vo svojom zozname priorít je, jeden, je pilier číslo 1 na prvom mieste, čo je pre mňa troška metúce vzhľadom k tomu, že aspoň v mojej krajine práve e, na financovanie z piliera 2 by ste museli byť Einstein a vaša manželka by mala byť Einsteinová sesternica, aby ste to vôbec pochopili a robili. Čiže ja nechápem, prečo zjednodušujeme pilier, ktorý nie je komplikovaný a nezjednodušujeme ten, ktorý je tak komplikovaný, že ani nechápem a ani proste neviem popísať, ako je komplikovaný. Merci, monsieur Flanagan. Um, avant de, de... Ďakujem. Skôr než dám slovo komisii, a nášmu hostovi odpovedať, tak mám tri poznámky. Najprv aj ja by som poďakoval za túto kvalitnú štúdiu a ďalšie otázky. Mohli by ste povedať, že ten viacnásobný fondový prístup bol sa pral do úvahy v nových programoch a či program LEADER ako sa vyvíja a či tento prístup E, by nemal alebo by nemohol posilniť globálny prístup k, terito- k teritoriám. Vzhľadom na štúdie, ktoré robíte, tak e, neboli by ste za to, aby došlo k akému znovu vyrovnaniu, pretože došlo k určitým riešeniam, ktoré neboli dotiahnuté do konca v polnospodárstve a prepojení polnohospodárstvo a vidieckého rozvoja a to v niektorých pilieroch s tým máme problémy. Pán Longo. Ďakujem, pán predseda. Poprvé, aby som zdôraznil ten veľký význam štúdie, ktorá bola urobená veľmi podrobne je to veľmi kvalitná štúdia a ona vynikajúcim spôsobom doplňa to, čo sme my urobili v, na, vo vyhodnotení ex ante. Po druhé, sme spokojní s tým, že sa poukázalo na väčšiu záujem iniciatívy líder vzhľadom na finančné príspevky a hlavne pokiaľ ide o nové opatrenie spolupráce a chceme rozvíjať európske partnerstvo, tak podľa nás je to veľmi pozitívne. A tretí pozitívny bod je väčšia kvalita programovania vzhľadom na všeobecnú koherentnosť programov. To je aj výsledok úsilia regiónov a členských štátov. A záverom k jednému bodu ktorý sa spomenul ako negatívny aspekt, že ešte mm, ešte skutočne nezačali fungovať nástroje finančného inžinierstva. My spolupracujeme so skupinou EIB, aby sme podporili spustenie týchto finančných nástrojov. Spolupracujeme s mnohými regiónmi v Taliansku, aby sme rozvíjali multiregionálny nástroj, ktorý by poskytol podmienky prístupu k výhodným úverom. Pokiaľ ide o zjednodušenie druhého piliera, to je jedna z priorít môjho komisára a pracujeme naozaj na tom veľmi na konkrétnych opatreniach zjednodušenia, Snažili sme sa orientovať regióny a členské štáty na jednoduchšiu implementáciu, na transparentnejšie a podstatnejšie opatrenia, ktoré by uľahčili e, život tým konečným užívateľom. A na tomto cieli budeme ešte veľmi intenzívne ďalej pracovať. Ďakujem. Ďakujem, pán Longo. A ešte jeden bod Bolo by zaujímavé pracovať aj na zmene účtovných plánov a vzhľadom na to, že tie nástroje finančného inžinierstva by mali fungovať, spustiť sa, to by uľahčilo vo väčšine členských štátoch a miestnych samozpráv e, uľahčiť e, celú správu a riešenie otázok účtovníctva. Padlo tu viacero otázok, ktoré zvorazujú pre všetkým kvalitu vaš- vašej práce a štúdie. Ďakujem pekne za veľmi zaujímavý súbor otázok a najprv by som chcel dať slovo kolegovi Franceskovi Mantinovi, eh, aby hovoril o otázkach, ktoré oznezli k potravinému reťazcu a otázkam a skúsenostiam v Taliansku a potom ja sa vyjadrím k ďalším tým otázkam. Um, grazie. Dunque, l... Ďakujem. Ako už bolo povedané v prezentácii štúdii, jedným z kľúčových bodov bola e, pozornosť venovaná potravinovému reťazcu. Hlavne v Taliansku sa robili tieto štúdie, pretože v Taliansku je veľká tradícia v projektovaní tých, ktorí zasahujú aktéry do plánov regionálneho rozvoja. Tento nástroj je veľmi zaujímavý. aj aby odpovedal aj na niektoré otázky, ktoré boli položené dnes ráno v otázke znovu vyrovnania či znovu rovnováhy e, distribúcie hodnoty v rámci poľnohospodárstva. Čo je inováciou týchto projektov? Inováciou je nájsť dohody medzi primárnou výrobou a potravinárskym priemyslom na rozvoj sektora a tiež k tomu, ako zorganizovať jednotlivé sektory, pretože organizácia sektora to je jeden zo slabých článkov poľnohospodárstva v mnohých regiónoch. Tento aspekt je výsledkom, je teda jedným z najvýznamnejších aspektov, či už v predchádzajúcom programovania vzhľadom na úspech projektov aj v rámci budúceho projektového plánovacieho obdobia. Ešte niečo k zjednodušeniu. Otázka bola, prečo zjednodušujeme druhý pilier Prečo ho musíme zjednodušovať? Ktorý je jednoduchší? V skutočnosti sú tri body, na ktorými by sme mali pouvažovať, keď hovoríme o zjednodušovaní. Často sa hovorí, že potrebujeme viacej zjednodušovania, ale v skutočnosti ide o také všeobecné slova. Mali by sme sa oveľa viacej sústrediť na tri otázky. Poprvé, čo by sme mali zjednodušiť. Vzťahy medzi prvým a druhým pilierom a hlavne medzi greeningom a agroenvironmentálnymi opatreniami. Pretože komisia od nás žiada, aby sme jasne rozdelili tieto veci. A táto demarkácia, toto rozdelenie znamená určitú sériu pravidela kontrol, ktoré sú veľmi prísne a ktoré v konečnom dôsledku veľmi komplikujú celú záležitosť. Takže keď hovoríme o zjednodušovaní, tak prvú pozornosť, ktorú musíme venovať, to je vzťah medzi greeningom a agroenvironmentálnymi opatreniami. Ak sa nám toto nepodarí vyriešiť, alebo ak to vyriešime, tak urobíme veľkú láskavosť farmárom. Druhá významná otázka v zjednodušovaní je, vzťah medzi politikami vidieckého rozvoja a koheznými politikami. Je pravda, že sú to dve politiky, ktoré sa snažia znížiť rozdiely medzi regiónmi, ale majú veľmi rozdielne pravidlá jedna a druhá politika. Dosiahol sa pokrok určite v reforme 2007-13, ale tento pokrok nestačí Potrebujeme postupovať tak, aby pravidlá fungovania Európskeho fondu pre vidiecký rozvoj a Európskeho fondu pre regionálny rozvoj a Európskeho sociálneho fondu, aby boli čo najviac podobné. To je dôvod, prečo prístup líder ako viacnásobného fondu sa neaplikoval v mnohých regiónoch. Pretože pracovať s tromi fondami, ktoré fungujú rozdielne, je naozaj veľmi komplikované pre regióny. Toto je zásadný aspekt pre budúcu reformu. A nemyslím si, že by bolo možné to urobiť dnes, ale určite je to téma, ktorú treba dať do programu pre budúce plánovacie obdobie. Ďalší bod zjednodušovania programy vedeckého rozvoja Keď tieto programy konfrontujete s inými programami európskych fondov, či už regionálneho rozvoja alebo sociálneho fondu, tak tam vidíte rozdiely, sú objemnejšie, detailnejšie. Zachádzajú do takých detajlov, že to eh, sa až preháňa. A tu treba poukázať na jednu vec. Mali by sme viacej pouvažovať, kto robí programovanie stratégie? Pretože to, čo je v konečnom dôsledku problémom pri príprave programov, je zoznam tých detailných aktérov a záverom k otázke pána de Castro. Prečo nemáme národné opatrenie ale či by nebolo lepšie mať ich. Ale v skutočnosti nariadenie o tom uvažuje. Je tu možnosť uniformovať, zjednotiť na národnej úrovni pre členské štáty, ktoré majú veľa regionálnych programov. Ale táto možnosť sa veľmi málo využívala, pretože to samozrejme závisí od pomeru síl medzi štátom a regiónom v jednotlivých krajinách a tiež medzi e, spoločnými pravidlami členského štátu a tieto nevždy sa prijímajú v jednotlivých regiónoch. Takže je treba regiónom ponechať určitý manevrovací autonómny priestor. Každý región má svoju špecifiku, je potrebné aj pre nich uchovať, aj pre jednotlivé regionálne programy uchovať určitú špecificitu. Ďakujem, hovorí pán predseda. Mohli by ste naozaj stručne odpovedať? Um, three main points. Takže tri hlavné body, aby som odpovedala na špecifické otázky tých, ktorí hovorili z Chorvátska a Spojeného kráľovstva ja súcitím s tou situáciou, ktorú ste popísali, pretože ja som pomáhala malskej vláde e, v svojej e, príprave programu rozvoja vidieka. Tieto programy sú značná veľká zaťaž e, pre orgány členských štátov, keď ich majú robiť. A v našom prípade to bol úradník komisie, ktorý bol napomocný, takže sme, je dôležité s ním pracovať veľmi blízko s týmito pracovníkmi komisie, aby sa preknali tie veci. Je pravda, že nomenklatúra e, programu e, rozvoja vidieka nie vždy jasná, že to znamená tie e, poľnohospodársko-ekologické opatrenia, je tá stará schéma, ten starý program, ktorý sme platili od roku 1980, keď v poľnohospodári robili niečo prospešné pre životné prostredie a ehm, to e, poľnohospodárstvo, ktoré je odolné e, voči klimatickým zmenám, e, je využívanie postupov a metodik, ktoré robíme na zlepšenie využívania pôdy, aby sme pochopili tiež vzťahy medzi využívaním pôdy a cyklom uhlíka, čo je môže veľmi dôležité pre klimatické zmeny a tu prebieha veľa práce v tejto oblasti, z ktorej môžu mať farmári prospech aj z ekonomických dôvodov, aj e, z hľadiska širších ekologických vzťahov a otázky podpory pre mladých farmárov tu odzneli. Myslím, že mnoho programov e, dalo zdroje na podporu pre mladých farmárov, ale robia to rôznymi spôsobmi a myslím si, že to je vhodné, pretože v rôznych štátoch e, prekážky pre obnovu generácií vo farmárstve e, sú veľké a občas to závisí od národných noriem alebo legislatívy a čo prebieha v širšej ekonomike a hospodárstve, či e, je to kvôli tomu, že mladí ľudia nejdú do poľnohospodárstva, lebo ich priťahujú iné odvetve, alebo či je to opačne, keď je e, tam vysoká nezamestnanosť na vidieku a sú tam veľké kapitálové prekažky, aby mladí išli do poľnohospodárstva, tak si myslím, že rôzny individuálny prístup pre rôzne štáty štáty mm, treba uplatniť a myslím si, že je možné používať tieto nástroje pre tých mladých ľudí a v tomto hľadisku som optimistická, že tie programy sa ujali toho cieľa a plne ho. A ďalšia posledná vec sa týka zjednodušenia. Ja mm, mám starosti z toho, ako niektorí ľudia reagovali na to, čo som povedala o zjednodušení. Pre mňa zjednodušenie nie je o znižení počtu opatrení a alternatív, ktoré sú k dispozícii pre členské štáty v tom, čo chcú robiť na miestnej vnútornej úrovni, pretože Európa je veľmi odlišná a e, výzvy v Európe sa líšia na rôznych miestach a Musíme mať e, pružnú sadu nástrojov, aby rôzne členské štáty mohli používať rôzne opatrenia na riešenie ich potrieb. Pokiaľ budeme všetci pracovať na spoločnom súbore priorit, ktoré boli odsúhlasené na európskej úrovni a keď sa e, skráti počet opatrení na polovicu, tak zviažete ľuďom ruky v tom, čo musia robiť, aby riešili svoje potreby. Moja obava k tej e, komplexnosti spočíva v administratívnych procesoch, v plánovaní, v kontrole, v audite vo výkazníctve a mm, tieto e, veci znižujú e, administratívu v členských štátoch. Takže e, my nechceme narodenie pre vidiek, ktoré má len 6 opatrení, lebo to by znižilo možnosti. A my chceme mať situáciu, keď ľudia môžu povedať, že mám súbor nástrojov, ktoré využijem e, v tej konkrétnej situácii a potom, e, keď sa e, snažím to robiť, nemusím potom písať na mnohých stranách odvodnenie, prečo som si vybral také alternatívy a aby som uspokojila názor centra o tom, ako sa konkrétne nástroje majú používať. A to je frustrácia, ktoré majú mnohé riadiace orgány, že nakoniec e, majú obavy, že nedokážu čerpať svoje peniaze a povedia, dobre, zabudneme na niečo zložité, urobíme len tie ľahké veci a potom e, nevedia nakoniec, o čom má byť e, celé to naredenie. Takže keď hovorím o zjednodušení, tak tým neznamená, že chcem zmenšiť rozsah tých naradení. Ja hovorím, že treba um, uvoľniť tie mechanizmy, uľahčiť, zjednodušiť veci a ako kolegovia povedali, že regionálne fondy fungujú tak, že majú iný prístup a nevyžadujú toto veľmi podrobné výkazníctvo a tým pádom to môže byť lepší kontext na prácu na miestnej úrovni, ale ja chápem, že sú to potreby na oboch stranách, aby sa peniaze e, vhodne používali a nezneužívali a potrebujeme nájsť e, dobrú rovnováhu, aby e, ľudia neboli odradení z využívania toho najužitočnejšieho potenciálneho súboru a intervalu opatrení v tomto rámci. Merci, merci vraiment pour ces... Naozaj vám ďakujem za toto vysvetlenie. To je naozaj zaujímavé, to, čo sme zaznamenali aj v tej prvej generácii lídra. E, veľmi pozorne treba sledovať, ako zjednodušiť e, aj jednotlivé úrovne aplikácie. Ak vychádzame z dynamiky teritórií, nemôžeme nič ponechať na náhody. Mali sme e, účinný nástroj alebo páku, ale potom, keď každý chcel zohrať rôznu úlohu, tak potom sa tam nakopili kontrolné prvky a ktorí ale nie sú dní v prospech rozvoja vidieka. V každom prípade vám ďakujem za kvalitu vášho expoze aj správy. Budem dočasne pokračovať e, tým, že oznámim, že ide schôdza koordinátorov a tí členovia, ktorých sa netýka táto schôdza, tak ich poprosím, aby opustili sálu a potom schôdza mm, výboru pokračuje po bude o 15. Môžem sa opýtať ešte jednu otázku po tom, čo tá pani povedala. Je to zaujímavé, čo povedala, no e, niečo e, považujem za zmetočné. E, teda môžem sa opýtať jednu otázku, alebo už sme skončili? Mm, Máme problém s tlmočníkmi a timingom. Mohli by ste bilaterálne položiť otázku? Ďakujem.